varmt välkomna till... Srdečne vás vítam na dnešnom zasadaní nášho výboru. Dnes máme pred sebou veľmi zaujímavý program dnes po obede, ako aj zajtra do obeda a preto vás ešte raz srdečne vítam. Chcela by som osobitne privítať e, mladých ľudí zo Švédska, ktorí sem dnes prišli, aby sa zúčastnili zasadania nášho výboru. Ďalej, keďže je to vlastne prvýkrát, čo sme sa stretli potom, ako sme oslávili Medzinárodný deň žien, chcela by som túto príležitosť využiť a chcela by som poďakovať všetkým kolegyňam, kolegom, našim politickým poradcom a chcem sa poďakovať aj, ako aj našemu výbornému sekretariátu za spoluprácu a prípravu Medzinárodňa žien. Dnes sa vďaka tejto príprave môžeme zaoberať dôležitými témami a samozrejme, že očakávame, že mm, naše otázky, ktoré položíme, budú silne podporené. Ďakujem pekne všetkým za vaše nasadenie a ďakujem za to, že ste umožnili prezentovať naše dôležité témy v súvislosti Medzinárodným dňom žien. Keď sa pozrieme do nášho programu, tak vidíme, že nastane, nastala určitá zmena, na ktorú by som chcel úplne vašu pozornosť. A síce ide o bod číslo 8. Bod číslo 8, kde ide o výmenu názorov s pani Langbach, ktorá je riaditeľkou Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Tento bod sa vymení s bodom číslo 9, kde ide o výmenu názorov s pani Balzány ohľadne rozpočtu táto zmena nastáva v súvislosti s časmi, kedy môže cestovať pani Langbach, takže bod 9 a 8 sa vymenia. A ak nikto nie je proti tejto navrhnutej úprave, môžeme náš program schváliť. Bod číslo 2. Oznámenia predsedníčky. Tu by som vám chcela poskytnúť jednu informáciu. Poprosím vás, aby ste to poznačili. Ide od 24. marca od 9. do 10.30 sa uskutoční mimoriadne zasadanie nášho výboru spolu s výborom AFET a bude tam zastúpený výbor DV. Tu budeme mať príležitosť diskutovať s pani Michel Basile, ktorá e, zastupuje UN Women, takže vás srdečne pozývam na zasadanie 24.3. od 9.10.30 na toto mimoriadne zasadanie. Bude možnosť si vymeniť skúsenosti s touto pani. Bo číslo 3. Schválenie zápisníc zo schôdzi, ktoré sa konali 13. decembra 2010 a 20. januára 2011, ako aj 26. a 27. januára 2011. Zápisnice máte v vašich materiáloch a ak do konca našej schô- dnešnej schôdze nebudú predložené žiadne námietky, budú zápisnice schválené. No a teraz sa dostávame k bodu číslo 4 nášho programu a chcela by som osobitne privítať pani Jutu Haug, ktorá je predsedníčkou osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013. Sme veľmi radi, že pani Haug mohla prísť na náš výbor a že sa môžeme s ňou zapojiť do diskusie, môžeme si vymeniť informácie a budeme mať príležitosť prezentovať naše myšlienky a návrhy. Ešte by som chcela pripomenúť, že koordinátori na úrovni nášho výboru schválili, že by sme chceli prispieť tejto správe tým, že predložíme pozmeňujúce návrhy, ktoré sa predložíme tieto pozmeňujúce návrhy osobitnému výboru. A čo sa týka harmonogramu, o tom vás ešte budem informovať potom, ako prebehne diskusia. Najprv by som chcel dať slovo pani Haug. Srdečne vás vítam na našom výbore a rovno máte aj slovo. Nech sa páči. Ja, vielen Dank. Ähm. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne za pozvanie Myslím si, že je dobré, keď ja alebo iní spravodajcovia podľa toho, kto má aké možnosti, môžeme informovať o našej práci a môžeme informovať odborné výbory. Isté viete, že sa to začalo minulý rok po prázdninách, zahájili sme prácu, rozdelili sme si prácu tak povedz na tri časti prvá fáza sa zaoberala nadradenými niekedy aj technickými záležitosťami. Zamýšľali sme sa nad tým, aká má byť dĺžka finančného výhľadu, aká má byť jej štruktúra. Tam boli takéto otázky. Potom druhá fáza, ktorá začala po Vianociach, alebo vlastne až v tomto roku, tu išlo o to, že sme sa chceli zaoberať sektorálnymi politikami, polnohospodárstvo, politika súdržnosti, vnútorné otázky, vonkajšie vzťahy a tak ďalej. To je všetko to, čo sa vlastne nachádza v našom rozpočte. Na minulý týždeň vo štvrtok v Štrásburgu sa uskutočilo posledné zasadanie, kde sme sa zabrali práve týmito témami a išlo o také témy ako napríklad migrácia, teda tak povedať vnútorné otázky. A následne išlo o to, ako sa budeme stavať k boju proti klimatickým zmenám, ako to budeme riešiť, lebo v budúcom finančnom výhľade toto bude jedna z kľúčových tém. Musím to povedať tak, že máme tam ten problém, že sú pred nami veľké výzvy. To znamená, že na jednej strane máme veľkú zhodu ohľadne toho, aké politiky chceme realizovať už teraz, ale aj v ďalšom období. Tu máme napríklad našu stratégiu EU 2020, túto navrhla komisia, rada schválila a my ako Európsky parlament konec koncov už v minulom roku sme v tejto súvislosti schválili veľmi pozitívne uznesenie. To znamená, že tu ide o to, ako môžeme v budúcom finančnom období požadovať veci, ktoré sa týkajú stratégie do roku 2020, ako to môžeme uviezť do života, ako to môžeme realizovať. A tu ide o to, zistiť, aké politiky majú najväčšiu európsku pridanú hodnotu a potom, akým spôsobom môžeme efektívne vynaložiť tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii, ako môžeme prepojiť európsky rozpočet s národnými rozpočtami, ako to celé môžeme riešiť. To boli naše témy, a vidím, že to máte vo vašich podkladoch, ktorý ste dostali k tomuto zasedaniu. Tam to vlastne máte uvedené, tam je návrh spravodajcu. Zatiaľ je to v anglickej verzii, ale už sa to dalo do, do sa to dalo prekladateľom, to znamená, že najneskôr pozajtra by to malo byť dispozícii vo všetkých jazykových verziách. A tu ide o to, čo správodajca predložil ako návrh našej správy. A toto vo veľkej miere odzrkadluje to, čo sme vlastne, o čom vlastne diskutovali na našom výbore. A keď hovorím o našom osobitnom výbore, tak tam nejde iba o tých 50 zástupcov, ale tu ide aj o to, že sú tu jednotlivé oblasti politík, Pozývali sme aj členov príslušných výborov a potom sme s nimi, tak povediať, už v rámci prípravy diskutovali, tak to musí byť. Ak chceme dosiahnuť to, aby pri budúcom finančnom výhľade spolu s radou dosiahli dobrý finančný výhľad, tak si musíme uvedomiť, že na to potrebujeme veľkú väčšinu v Európskom parlamente aby, rád, aby rada videla nevyhnutnosť s nami diskutovať. A to je to, o čom budeme musieť diskutovať pri ďalších zasadaniach nášho výboru. Samozrejme, zaoberáme sa návrhom správy spravodajcu, ale musíme diskutovať aj o tom, ako chceme dosiahnuť to, aby rada, alebo aspoň jej veľkej časti, reagovali na naše argumenty, ktoré my predkladáme v zmysle riadneho financovania politik. Dôležité je, aby tieto argumenty uznali, aby podporili naše smerovanie. Nebude to jednoduché, to vieme už od tých rokovaní, ktoré prebiehli pri poslednom rozpočtovom konaní. Videli sme, že sú tam členské štáty, ktoré sú tak povedať zablokované a ktoré nechcú vôbec eh, viesť diskusiu s Európskym parlamentom. Svojho času sme vždy hovorili, že predsa máme Lisabon, máme tu novú zmluvu, oni si to neprečítali, nie je im jasné, o čo ide, ale mám pocit, že je to, že je to práve opak toho, oni si prečítali, čo je uvedené v zmluve a vidia, že časť svojich kompetencií musia odozdať Európskom parlamentu a snažia sa to zablokovať. To znamená, že snažia sa nás držať v šachu. Ako iste viete, celé to prebehlo ešte relatívne pozitívne pre nás, lebo tie predsedníctva, ktoré budú nasledovať, sú ochotné s nami vypracovať určitý postup, kde pôjde o to, ako môžeme diskutovať a rokovať o najbližšom finančnom výhľade, aby sme boli do toho zapojení. Jasné je aj to, že musí nám byť jasné, že rada schvaluje jednohlasne, áno, ale až po súhlase Európskeho parlamentu. A toto po súhlase, to je to, čo je pre nás veľmi dôležité, lebo to je práve ten rozhodujúci bod a to je ten bod, kde sme povedali, že je predsa neakceptovateľné, aby oni k tomu pristupovali tak, ako to bolo v posledných desaťročiach, aby sa potom uskutočnila, tak povediac, noc dlhých nožov, kde pôjde o vzdučia rokovania, ťahanice, ja ti dám tu niečo, daj mi ty tu niečo, potom sa zase dá do tretej do rána a potom zrazu sa dosiahne veľké riešenie a my ako Európsky parlament potom iba v nemom úžase môžeme povedať áno. To je neakceptovateľné a to budeme stále opakovať, predsedníctva, ktoré budú nasledovať, teda teraz maďarské, potom polské, dánske, cyperské, oni budú s nami rokovať, konec koncov už maďarské predsedníctvo s tým začalo. A to znamená, že vidíme, že je tam určitá ochota zabezpečiť určitý postup, aby sme vedeli, ako možno pristupovať k ďalšiemu finančnému výhľadu. No a čo sa týka samotného finančného výhľadu, vychádzam z toho, že v zásade približne sa budeme musieť uspokojiť s tým, čo nám bolo k dispozícii v terajšom finančnom období. Nesúvisí to s tým, že by sme boli toho názoru, že je to plne dostačujúce a že s tým dokážeme žiť. Neustále v rámci prípravy rozpočtu sme videli, že to tak vôbec nie je, ale zároveň si uvedomujeme aj to, že keďže väčšina národných rozpočtov je koncipovaná tak, že sa vykonávajú úspory po tých dvoch krízach. Najprv to bola kríza finančných trhov, potom hospodárska kríza a teraz jednoducho je tu aj dlhová kríza, a vieme, že zadlženie niektorých členských štátov je enormne vysoké a že všetky členské štáty vypracovávajú tzv. úsporné rozpočty, sme si povedali, že vychádzame z toho, že od roku 2013, teda asi o dva roky, hospodárstvo sa rozbehne a dovtedy by sa mohli zotaviť rozpočty Napriek tomu si nemyslíme, že by členské štáty boli ochotné nejako prekročiť tie možnosti, ktoré máme teraz. Znamená, že je tu maximálna hranica pre rozpočet. Je to uvedené v zmluve, to je už z hľadiska. Hranica je to 1,23 HDP Európskej únie toto číslo nebudeme môcť prekročiť. Ja ale vychádzam z toho, že finančný výhľad, ktorý sa podarilo vyjednať, dokonca bude ešte pod týmto číslom, takže bude tam ešte určitá možnosť to zvýšiť. No a je to vlastne uvedené aj v tých podkladoch, ktoré máte k dispozícii. Ide o to, že sme dohodli určitú pružnosť s radou, to znamená, že v rámci finančného výhľadu nebude, nebude to také strnulé. Pôjde o to, že ak nejaké prostriedky sa neočerpajú z akýchkoľvek dôvodov, teraz nie je nutné sa zaoberať tými dôvodmi, ale ak tieto prostriedky budeme potrebovať na inom mieste, je tu možnosť pomerne jednoduchým spôsobom spolu s radou tieto prostriedky presunúť. To je vlastne určitá pružnosť. No a o aký rámec je teda v tejto súvislosti a ako to bude asi prozdelné na jednotlivé okruhy. O tom budeme musieť ešte diskutovať aj na našom výbore. Tam ešte tie diskusie sa neukončili. Ešte sa uskutočne ďalšie rokovania koncom apríla, začiatkom mája schválime našu správu na výbore a potom v júni sa dostane potom správa na plénum. Tí, ktorých to zaujíma a ktorí chcú predložiť pozmeňujúce návrhy, by som chcela povedať, že 31. marca je u nás na našom výbore lehota pre pozmeňujúce návrhy. To znamená, že ak teda niekto musí predložiť pozmeňujúci návrh, cíti to potrebu, tak musí držať túto lehotu. Myslím si, že by som teraz asi môj príspevok ukončila. Ešte by som povedala, že ďalšie, ďalšie naše zasadanie sa uskutoční teraz vo štvrtok, tak do obeda ako aj po obede. A samozrejme, všetci tí, ktorých zaujíma naša práca, sa môžu kľudne zúčastniť. Nie je to nič nové, takýto prístup sme mali od začiatku, takýto pri každom zasadaní. My sme síce osobitný výbor, ale nemáme žiadne osobitné právomoci. U nás sa postupuje tak, ako aj na každom inom výbore. To znamená, že sa vypracuje správa, alebo teda návrh správy a potom kolegyne, kolegovia môžu prísť pozmeňujúcimi návrhmi, potom o týchto návrhoch diskutujeme a iste tam budú aj nejaké kompromisné pozmeňujúce návrhy a potom sa bude hlasovať pravdepodobne Ehm, budú tam aj určité mm, spory pri tom hlasovaní, bude také možno bojovné, no ale je to predsa bežný postup. A teraz by som ukončila môj príspevok a čakám na otázky kolegyň. Sú tu aj kolegovia? No, vidím, že sú tu asi iba kolegyne, takže pevne verím, že položíte nejaké otázky. Ďakujem. Máme aj jedného muža člena Ďakujem pekne. Zatiaľ pani Haug. Je to skutočne veľmi rozsiahly materiál a ako povedala pani Haug, ide tu o veľmi dôležité otázky do budúcnosti a samozrejme, že je dôležité, aby aj náš výbor sa zameral na e, rodový aspekt týchto víziev, ktoré sú pred nami. Koordinátori rozhodli, že predložíme pozmeňujúce návrhy a ešte predtým, ako spomeniem lehotu pre pozmeňujúci návrh, by som chcela otvoriť diskusiu. To znamená, že máte slovo, aby ste vyjadrili komentáre, spoložili otázky v súvislosti s touto správou. Nech sa páči, otváram diskusiu a ako prvá pani Cornelisen. Nech sa páči. Thank you. <clears throat> Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli, pani Haug. Skutočne veľmi zaujímavý úvod ste predniesli, ale rada by som vo svojom mene teraz položila niekoľko otázok, respektíve predniesla niekoľko pripomienok. Súhlasíme s tým, že kladete dôraz na stratégiu EU 2020 a snažíte sa o to, aby národné rozpočty a rozpočty EU boli zosúladené navzájom, tak aby bolo možné dosiahnuť konkrétne výsledky. Okrem toho si taktiež myslím, že je veľmi pozitívne, že v správe, respektíve v návrhu, ktorý máme, starnúca spoločnosť sa uznáva ako jedna z víziev pre blížiace sa roky, pre ten budúci finančný rámec, ale v tomto návrhu ešte nie je žiadny rodový aspekt zatiaľ a myslím, že ak chcete zdôrazňovať stratégiu EU 2020, mali by ste taktiež uznať, že jediný obrovský potenciál zamestnanosti u ľudí, ktorí sa môžu zamestnať v starnúcom obyvateľstve, sú práve ženy. Celkom iste sa nám podarí eh, toto zapracovať formou pozmeňovacích návrhov, a to s veľkým nadšením. Zaujímalo by ma, či váš výbor robí niečo v oblasti vzdelávania poslancov eh, na tému gender budgeting, teda vypracovanie rozpočtu s ohľadom na, rozpočtov, na rodový faktor. Za posledné roky sa mnoho diskutuje o tom, eh, ako bude tento rozpočet rozdelený, ako, ako to bude mať potom vplyv na občanov a občianky. Teda chcem sa opýtať, či už toto zohľadňujete, ak nie, e, tak či máte v pláne nejako školiť poslancov v tomto smere. A ďalšia otázka, ako plánujete postupovať po tom, čo Európska komisia vypracuje a predloží svoj plán. Ak sa nemýlim, vaša správa bude pracovným dokumentom komisie, potom komisia predloží svoj dokument a potom sa ďalej bude pracovať na ňom. Toľko teda z mojej strany. Ďakujem. Tak, fru Cornelissen, fru Thomsen. Ďakujem pekne. Teraz pani Thomsen. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani Haug sa veľmi skutočne podrobné vysvetlenie návrhu finančného nariadenia. Domnievam sa, že je veľmi problematické, že, problematické, že v tomto návrhu nie je vôbec zahrnutý rodový aspekt. Celkom iste náš výbor sa v tomto smere bude angažovať, ale je veľmi zvláštne, že zatiaľ sa v návrhu nič také nespomína, najmä keď hovoríme o starnúcom obyvateľstve. Vieme, že v roku 2025 10 európskeho obyvateľstva bude vo veku 85 rokov a viac a 90 z nich budú práve ženy. A v súvislosti s 8. marcom a tiež so správou, ktorú sme preberali vo výbore, sme popísali skutočnosti v tom zmysle, že ten rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami v penziách nie je, tak ako v prípade príjmov 17,5%, ale viac ako 50% v Európe. Myslím, že aj toto je potrebné zohľadniť v tomto návrhu. No a v neposlednom rade rozhodli sme, respektíve schválili sme veľmi významnú smernicu Hlasovali sme o nej v decembri a síce obchodovanie s ľudskými bytostiami. Toto je veľmi závažný problém a teraz už máme smernicu, s ktorou sme veľmi spokojní. Je to problém, ktorý sa neustále rozširuje. Podľa mňa je dôležité, aby sme podporovali členské štáty v tom, aby bojovali proti tomuto fenoménu, aby bolo tiež spomenuté v tomto návrhu, že je potrebné s týmto bojovať. Podľa mňa členské štáty nemajú dostatok prostriedkov, najmä keď prijímajú ženy, ktoré sa vracajú z toho, keď boli predmetom obchadovania s ľudskými bytostiami. Ja napríklad v Bulharsku som sa dozvedela, že nemôžu robiť nič na pomoc týmto ženám. Podľa mňa je dôležité, aby sa vytvorila rozpočtová položka v európskom rozpočte pre tieto účely. Ešte by som rada položila otázku, ktorá sa netýka až tak rodového aspektu, ale v tomto návrhu vidím, že chcete zachovať to maximum na rovnaké úrovni, ako je teraz. A zároveň hovoríte, že chcete zvýšiť e, rozpočet pre výskum. Teda odkiaľ chcete zobrať tieto rozpočtové prostriedky. Dúfam, že sa to nebude negatívne premietať na štrukturálnych fondoch, pretože štrukturálne fondy a zamestnanosť, boj proti nezamestnanosti v odľahlých oblastiach, toto je všetko veľmi dôležité pre ženy. Ďakujem. Tak fru Thomsen, fru Parvanov. Ďakujem pekne, teraz pani Parvanová. Um, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. A ja by som rada predniesla niekoľko otázok. V prvom rade myslím, že Európsky sociálny fond by sa mal prehodnotiť aj s ohľadom na rodový aspekt v najbližšom rozpočtovom období, najmä pokiaľ ide o tých najzraniteľnejších spoločností z hľadiska demografickej krízy, ale aj v súlade s tým, o čom sme už rokovali. A síce matky samoživiteľky, e, ďalej ženy z etnických menšín tak ďalej. Toto všetko je potrebné lepšie zapracovať e, do problematiky ženy v chudobe, ale chcela by som sa konkrétne opýtať, že už máme veľmi dobré postupy, čo sa týka rozpočtového vyhodnocovania národnej úrovni, napríklad ako v Španielsku. Chcem sa opýtať, či máte v pláne prepojiť e, rozpočtové opatrenia, ktoré zohľadňujú rodový aspekt e, s národnou úrovňou a čo by bolo najefektívnejšie potom na európskej úrovni a či by bolo možné možno skombinovať oba tieto prístupy. A či už máte nejaké konkrétne návrhy, čo sa týka národného prístupu k rozpočtu, ktorý zohľadňujú rodové aspekty a potom na európskej úrovni. Či to chcete teda nejako prepojiť? Ďakujem pekne. A teraz e, naša podpredsednička pani Moren Šatie. Madame la présidente. E, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli, pani Haug. Ďakujeme za to, že ste nám predstavili svoju správu. Ja ako stála spravodajkyňa pre Európsky sociálny fond som chcela upozorniť na jeden konkrétny bod. Veľmi správne uvádzate vo svojich výzvach to, že je nevyhnutné, aby sme budovali spoločnosť založenú na vedomostiach a na vzdelávaní. Ja by som sa pridala k svojim kolegyňam v tom, že je nevyhnutné, aby sme zdôraznili najmä problémy žien, pokiaľ ide o celoživotné vzdelávanie, a ďalej vzdelávanie žien, tak aby sa mohli vrátiť na trh práce alebo ostať na trhu práce. Pretože my v tomto výbore si uvedomujeme veľmi dobre, že ženy sú ešte o mnoho viac zraniteľné v tomto duchu. Pretože ak bude školenie súčasťou ich profesijného života a ďalej ich povinností, v rodine, teda ako máte, e, e, bude veľmi ťažké nájsť si čas pre toto vzdelávanie. Potrebujeme štatistické údaje, potrebujeme konkrétne politické opatrenia, ktoré budú zamerané práve na ženy a ktoré im poskytnú potrebnú podporu v ich zamestnaní ako súčasť stratégie EU 2020 toto sa nedá poňať ako súčasť nejakého celku. Je potrebné tomu venovať zvýšenú pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Kosta, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Naozaj to bol veľmi zaujímavý úvod. A nie pochyb o tom, že náš výbor by mal byť zaangažovaný. A to, čo vravíte, je veľmi podnetné. A ak som to správne pochopila, e, vo vašej správe sa zdôrazňujú hlavne dve veci. Na jednej strane sú to tie hlavné výzvy, aspekty demografické, napríklad, a taktiež poukazujete na to, že ak nebudeme viac cítiť tú pridanú hodnotu Európy, tak to aj pre nás bude oveľa ťažšie z hľadiska toho, ako sa dostať z tej ekonomickej a finančnej krízy, aj v súvislosti so zadlženosťou krajín. Takže je to prierezové, horizontálne z hľadiska našich rozhodnutí. Musíme hľadať inovatívne e, financovanie a inovatívne využívanie európskych finančných prostriedkov. Takže Isté, Európa 2020 má ambiciózne ciele, ale treba to zladiť aj s tým, čo je potrebné urobiť trebárs pri vytváraní pracovných príležitostí a vlastne tieto aspekty sa musia odraziť aj v rozpočte. Pretože príspevky do HDP z jednotlivých krajín budú v podstate nedostatočné. E, ekonomické štúdie, štúdie vypracované na medzinárodnej úrovni poukazujú, na to, že ženy sa nachádzajú v paradoxnej situácii. Určite v Taliansku tomu tak je. Majú pomerne slabú pozíciu, takže mm, a zda by bolo dobre, keby sa vo vašej správe jasne vyjadrilo, že keď hovoríme o nezamestnanosti, sú to mladí ľudia a ženy. Tie sa ocitujú, najviac ocitajú na okraji spoločnosti. Takže musíme aj zmeniť aj niektoré podmienky. Nielen spomenúť ciele a že si tam vytýčime nejaké cifry k tým cieľom, ale otázka je, do akej miery sme schopní naozaj tie ciele dosiahnuť a v reálnych podmienkach. Takže potrebujeme aj inovatívny prístup z hľadiska sociálneho. A to si vyžaduje investície, pretože ináč sa nedosiahnu tie kvóty, ktoré chceme dosiahnuť, pokiaľ ide o účasť žien. Ďalší aspekt je zločinnosť. Niektoré e, prostriedky vlastne sa dostávajú aj do takej situácie, že sa financuje trestná činnosť. A s tým treba tiež niečo robiť. Takže to sa týka aspektu bezpečnosti a práva. Keď chceme efektívne bojovať proti trestnej činnosti, tak je jasné, že zločin vlastne v tomto zmysle nám ujedá z našich finančných prostriedkov. A to nie len na juhu Európy, ale celkovo v Európe. A na záver mi ešte dovolte povedať, Rád by som pochopila aj situáciu ohľadne mladých ľudí. Áno, máme tu veľké ambície v rámci stratégie 2020. A mladí ľudia by mali mať právo na vzdelanie, také vzdelanie, aké chcú. A to sa negarantuje práve v dôsledku tých nedostatočných finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. Takže rady by sme vedeli viac o tom, ako sa tento aspekt prejaví v rozpočte. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Kosta. A teraz má slovo pani Luling, nech sa páči. Merci, madame la présidente. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de... Áno, ďakujem pekne za slovo Chcem sa ospravedlniť pani Haug. E, môj vlak z Luxemburku meškal hodinu a preto som sa sem nemohla dostaviť na čas a nepočula som teda celý príspevok úvodný. Ale chcela by som sa zmeniť o takej všeobecnej veci. Pán komisár Levandovský, ktorý zodpovedá za aspekty rozpočtu, práve napísal Európskemu parlamentu a vyjadril sa v tom zmysle, že pokiaľ ide o eh, trest, eh, trend rastu eh, rozpočtu parlamentu by mal byť proste zladený s trendom rastu rozpočtu komisie. No, neviem, či je to správne. Nepokladám to ja za celkom správne. Veľmi nás to na takýchto princípoch. Totiž hm, je tu potrebné hovoriť o tom, že sa tu ignoruje aj fakt, že vlastne parlament má vyšší nárast v rozpočte, tak sa na to dá hľadiť ako na niečo nepopulárne. A nemyslím, že takto, toto je tá správna cesta. Že nie takto by sme mali teda nazerať na to. Keď hovoríme napríklad o rozširovaní, keď v roku 2012 pristúpi Chorvátsko. Takže samozrejme budeme musieť pokryť aj chorvátsky jazyk napríklad pri rokovaniach. A ak výbor pre rozpočet nesúhlasí, nebude súhlasiť, že by sme naozaj mali venovať pozornosť eh, dopisu pána Landovského, tak potom potom neviem teda, ako žiadať ďalšie prostriedky E, na tie veci, ktoré chce riešiť aj tento výbor. Čiže otázka je, je situácia naozaj taká, že výbor pre rozpočet je ozaj presvedčený, že je politicky nesprávne, aby sme my mali vyšší nárast v našom rozpočte než komisia. Pričom sa teda neberú do úvahy špecifické požiadavky Európskeho parlamentu. Eh, mal som stretnutie eh, z, v Luxemburgu s generálnym riaditeľstvom pre preklady. A dokonca tam chcú v podstate eh, presunúť pracovníkov z jednotlivých lingvistických sekcií a existuje tu v podstate pravidlo, že aj v tomto výbore nehla, nehlasuje sa, ak teda všetky texty nie sú k dispozícii vo všetkých rokovacích jazykoch. A myslím, že to je proste neakceptovateľné, aby sme v tomto ustúpili. V podstate my, parlament, musíme byť schopní náležite fungovať. A proste nebudeme schopní takto naplno pracovať, ak nám niekto vezme prostriedky. A keď nebudeme mať v rukách správne preložené texty, načas preložené texty a už na zasadnutiach výborov. Takže otázka je, či výbor pre rozpočet zohľadnil všetky tieto veci, pretože zdá sa, so, že komisia vlastne nemá takéto požiadavky a nepracuje ani e, v takých e, limitoch ako my, z hľadiska finančného. Takže v podstate môžeme povedať, že tu budeme mať e, okolo 30 nových členov čo skoro. A to určite bude mať dopad na rozpočet parlamentu a na to sa treba pripraviť. Poslanci Európskeho parlamentu sa už teraz ťažujú, že nie je dosť priestorov a povedzme keď sme mali aspoň troška viac prostriedkov pre sekretariat, to by pomohlo tiež, ale určite potrebujeme priestory, aby ľudia, s ktorými spolupracujeme, tiež mohli vykonávať svoju prácu náležite kvalitne. Čiže aj predsedovia výberov, podpredsedovia a tak ďalej, áno, majú väčšie kancelárie, ale ostatní poslanci a poslanky nemajú. A hlavne tomu je tak v Štrásburgu. A pritom je potrebné vykonávať kvalitnú prácu, máme problémy aj e, s asistentmi a ostatnými pracovníkmi. Aj pre nich treba vytvoriť náležité pracovné podmienky. Takže toto sú také všeobecnejšie aspekty, na ktoré som chcela poukázať, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby Členovia výboru pre rozpočet si boli vedomí toho, že rozhodnutia, ktoré prijímajú, budú správne. Že proste potrebujeme viac peňazí pre Európsky parlament. Preto, aby parlament mohol náležite fungovať. A preto by som rada vedela, aký je názor väčšiny členov výboru pre rozpočet. Naozaj si myslia, že by sme nemali mať navýšený rozpočet viac než komisia? Ďakujem pekne, pani Luling. Boli položené viaceré zaujímavé otázky a skutočne sú to veľmi dôležité a rozsiahle otázky, ktoré sa týkajú budúcnosti a preto môžem vás zdôrazniť to, že skutočne ide o veľmi dôležité témy, čo sa týka rodového aspektu, to je to, na čo sa musíme zamerať, to je z nášho hľadiska veľmi dôležitá otázka z hľadiska budúcnosti. Ešte tu máme jedného rečníka v mene nášho výboru. Je to pani Sinclair, nech sa páči. Uh, <clears throat> Ďakujem za slovo. Chcem len reagovať na slova pani Luning. V podstate zaznamenali sme 36% nárast na zdravotné e, veci, potom ďalšie peniaze na šampanské. Odkiaľ vlastne išli tie prostriedky, keď vlastne sa šetrí v rámci celej Európe. Takže toto je predsa inštitúcia, ktorá tu v parlamente e, akoby nepoznala žiadne obmedzenia z hľadiska výdajov. Ďakujem. Tak, ok, dovilia Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo pani Haug a poprosím ju o komentáre a zodpovedanie otázok. Nech sa páči, pani Hauk. Ja, vielen Dank. Um ich mal... Ďakujem pekne. Ja by som e, začala od konca, ak dovolíte, pretože na to musím odpovedať ako e, zástupkynia e, predsedu výboru pre rozpočet, nie v mene teda svojho výboru Šure. E, keď sa hovorí o rozpočte na budúci rok, je to naozaj tak, ako hovorila Astrid Lulinge, že Januš Levandovský aj parlament, aj všetky ostatné inštitúcie oslovil a požiadal, aby to navýšenie nebolo viac ako 1%, ale Astrid, e, to je už minulosť, pretože jednak vo výbore pre rozpočet, e, ale aj e, minulý týždeň v pléne sme schválili usmernenia a parlament sa zaviazal alebo vyjadril podporu tomu, aby to navýšenie rozpočtu zodpovedalo eh, výške inflácie, teda približne 2,3 Teda to 1 ktoré žiadal eh, komisár, eh, už neplatí. Je treba povedať, že spravodajca pre tzv. malé rozpočty, teda aj pre rozpočet parlamentu, je pán Jose Manuel Fernández. Je z vašej politickej skupiny, pani Luling. On to teda spracováva. Ak teda budú nejaké konkrétnejšie, bližšie otázky, môžete sa obrátiť na ňo. Inak môžem povedať, že parlament už schválil, že by to malo byť viac ako to 1%. Neschválili sme však to, čo sa pôvodne považovalo za navýšenie asi tých 5,6 to sa nám zdalo byť priveľa. Teda povedali sme si, že je potrebné, aby sa to držalo miery inflácie. Toko teda na, na úvod, to nebolo to v mojej funkcii ako predsednička výboru Šure, ale v mene e, zástup, zástupkyne predsedu výboru pre rozpočet. Isté, že keď spočúvame pani Sinclair, ktorá hovorila úplný opak toho, čo hovorí pani Luling, eh, všetci vieme veľmi dobre, že aj v parlamente sú rôzne prístupy k jedn, rôznym veciam. Tak to jednoducho je a o niektorých veciach sa musí sporne hlasovať a potom eh, to musí rozhodnúť väčšina. Tak toto je. Myslím, že takto to dopadne, aj pokiaľ ide o výbor Šure. A teraz sa dostávam k pôvodnej, pôvodnému cieľu mojej prítomnosti e, na tejto vašej schôdzi. E, pani Cornelison, musím povedať nie. Náš výbor má obmedzenú dobu pôsobnosti. Máme mandát, ktorý hovorí, že pripravujeme schválenie stanoviska Európskeho parlamentu k najbližšiemu finančnému výhľadu a keď potom v júni sa to uzavrie, teda keď sa to odhlasuje, budeme mať už stanovisko parlamentu a výbor Šúret tým pádom e, zanikne. Neviem, či je to nejaké, e, či k tomu bude teda potrebné nejaké formálne rozhodnutie alebo nie. Nemám v pláne žiadať o predlženie nášho mandátu, pretože naša um, úloha sa týmto splní. Rokovanie s radou o novom finančnom výhľade to bude mať na starosti výbor pre rozpočet. To znamená, že ja tam možno budem pritom, ale nebudem zastupovať výbor Šure, pretože výbor Šure tým pádom zanikne. Teda dúfam, že budeme mať e, v júni stanovisko parlamentu. Ďalej, rodový aspekt e, je pravda, že to je potrebné, ale keď to chceme zapracovať, tak to musíme poňať ako všeobecnú požiadavku a uviezť, že mainstreaming potrebuje nejaké osvieženie. Keď sa pozriete na správu, ktorú sme, alebo návrh, ktorý sme predložili, aj keď e, budeme zapracovať pozmeňovacie návrhy, tak tá všeobecná línia je tam veľmi jasne stanovená. To nie sú programy, ktoré sa potom budú schvaľovať pretože e, priebeh veci je taký, že my v júni schválime naše stanovisko, teda ako parlament. Potom koncom júna, začiatkom júla komisia predloží na legislatívny návrh e, s konkrétnymi číslami, tabulkami a tak ďalej. A potom e, začnú rokovania. Ak rokovania s radou budú úspešné, ak sa ich podarí úspešne uzavrieť, potom tie politické rozhodnutia, ktoré s radou vyrokujeme, bude potrebné podložiť legislatívou. To je vždy tak. Tak toto bolo aj naposledy. Ste si všetci spomíname na to, že potom komisia predložila legislatívu k ESF, ku koheznému fondu, ďalej k spoločnej plnospodárskej politike, vtedy k 7. výskumnému programu, teraz to bude už 8. rámcový program pre výskum. Toto sú tie viacročné programy a tie sa budú prekladať až potom. A potom budeme musieť naozaj dbať o to, aby tam boli aj ženy. Ale musím povedať, že ja nemám dojem, že by v Európskom parlamente sme e, museli na niekoho útočiť. Podľa mňa e, to nie je problém nejako agresívne presadzovať tieto rodové aspekty. Dokonca aj komisia neustále poukazuje na to, že na to, aby sa zvýšil blahobyt v Európskej únii, sú nevyhnutné práve ženy, aby sa zvýšila ich možnosť príjmov za aby sa zvýšili ich možnosti pre zamestnanosť. To znamená, že musíme mať vhodné um, zaradenia pre starostlivosť o deti, musíme e, vytvoriť pre ženy také možnosti, vďaka ktorým budú môcť pracovať. E, viem, o čom hovorím, pretože v Nemecku sú v tomto obrovské problémy. My nie sme ani zďaleka tak ďaleko, ako v niektorých iných oblastiach. Musíme, ale samozrejme, ďalej vzdelávať všetky mladé ženy, musíme ich podporovať e, pri ich vzdelávaní. Musíme taktiež aj starším ženám, ktoré už teda si splnili svoju úlohu matky a boli možno 3-4 roky mimo eh, pracovného trhu, musíme ich eh, ľahšie opäť vrátiť eh, na pracovný trh a to práve formou celoživotného vzdelávania, pretože inak sa nám nepodarí zvýšiť kvóty. Ale naozaj konkrétne to zachádza až tak ďaleko, že musíme povedať, že aj nás, náš inštitút pre rovnosť musí mať dostatočné financie, pretože inak nemôže dostatočne fungovať. Toto všetko bude aktuálne až potom, keď už budeme mať vyrokovaný ďalší finančný výhľad. Predtým samozrejme nebude žiadna legislatíva. Možná ste, že môžeme stále už v predstihu upozorňovať komisiu na to, aby dbala aj na otázku rodovej rovnosti a taktiež na e, otázky zamestnanosť žien a tiež podmienky zamestnávania žien, pretože práve o to tu ide. Nejde tu len o to, že musíme nejakým spôsobom zamestnať ženy. Ide tu o prácu, ale o dobrú prácu pre ženy. To znamená za dobrých podmienok. Pani Morán Šatie má v tomto smere úplnú pravdu. Sociálny fond je jedným z nástrojov, to sme napokon skonštatovali aj pri diskusii v našom výbore. Je to jeden z nástrojov, ktorý sa môže využiť práve na tieto účely, aby sa zlepšovali možnosti zamestnávania žien. Teda nie len žien, ale aj žien. Musíme to snažiť zapracovať aj do legislatívy. Možno je to trošku kacírske, neviem, či to naozaj takto bude nie som na to celkom jednoznačné názory, ale ja si myslím, že eh, niekedy aj kvóty by možno boli prínosné v tomto smere. Ak vypracujeme takúto legislatívu, bolo možno vhodné zapracovať do nej aj kvóty a potom členské štáty musia potom aplikovať do praxe tento sociálny fond. Eh, nie sú to nikdy na 100% európske peniaze, sú to zhruba tak pol na pol európske peniaze a peniaze z iných zdrojov. Musíme teda legislatívne podporiť to, aby sa nezabúdalo na mainstreaming, pretože často sa na neho zabúda. Aj tu viem, o čom hovorím z vlastnej skúsenosti. Viete, že vlastnú krajinu každý pozná najlepšie, ale často sa stáva aj v mojom regióne, že sa baníci, ktorí sú nezamestnaní, eh, pretože sa baní uzatvárajú, potom eh, sú uprednostňovaní a nezamestnané ženy sú jednoducho e, zabudnuté a to sa nedá takto robiť. Podľa mňa sa to podarí vyriešiť iba, ak sa zavedú kvóty. Podľa mňa na to máme dobré dôvody. Keď sa pozrieme na stratégie od 2020, na ktorej sme sa dohodli, tam predsa už sú kvóty a tie sa potom dajú aplikovať aj pre takéto účely. Otázka Brity, tá už je odišla, ale hovorila o tom, že v správe sa uvádza, že musíme zhruba s rovnakou sumou, ktorá je k dispozícii SPP, musíme nejakým spôsobom preorientovať túto politiku polospodárstva a musíme s rovnakou sumou taktiež e, spustiť e, kohezný fond. Nevieme, odkiaľ tieto peniaze budú pochádzať. Aby som bola úprimná, ani ja to celkom presne neviem v tejto chvíli. Budeme sa musieť pokúsiť nejako to vypočítať. To máme ešte pred sebou budeme jednoducho musieť eh, vypracovať nejaké konkrétne prípady a eh, osloviť radu v tom duchu, že ak toto a toto nechcete, je potrebné, aby sa tieto a tieto oblasti nefinancovali z európskych peňazí. Bude sa to musieť potom pokryť z národných rozpočtov v členských štátoch. Keď tu ide o porade podľa veľkosti, to neznamená, že to budú úplne rovnaké sumy ako teraz bude tamto poradie a to však znamená, že neprekročíme nejako e, výrazne. Teraz tu máme 1,02 e, HDP, e, že teda neprekročíme nejako významne túto hranicu. Možno to bude 1,04, 1,06. V každom prípade je to zhruba okolo tej cifry ako teraz. Vieme, že v jednotlivej fáze programu sa čerpá ehm, iná suma. Napríklad v úvode sa čerpá iná suma ako e, v špičke priebehu daného programu. Ale predsa si myslím, že tu je možnosť prispôsobiť to v prípade potreby. Okrem toho chceme aj to, aby o mnoho viac EIB, Európska investičná banka a Európska banka pre obnovu a rozvoj, teda tá tzv. východoeurópska banka, aby obe s nami spoločne prijímali politické rozhodnutia. a V niektorých prípadoch potom tie verejné financie v členských štátoch nie tie verejné financie Európskej únie, to nie, ale tie verejné financie z členských štátov, aby to nahradili. A vďaka tomu by sme potom mohli uskutočniť mnoho viac projektov. Ale to sa podarí iba ak budú spolupracovať, ak budú zosúladené aj národná úrovne a európska úroveň. Ja musím neustále pripomínať, že je potrebné, aby ste hovorili so svojimi kolegami v národných parlamentoch, pretože aj ich potrebujeme na to, aby aj oni podporili našu spoločnú vec a aby oni vytvorili tlak. Neviem, či som sa vyjadrila ku všetkým otázkam a pripomienkam. Myslím, že v zásade asi áno. Teda ten rodový aspekt, ehm, to rozhodne chceme, nie len v tej všeobecnej pasáži, ale vypracujeme aj osobitnú kapitolu a upozorníme, že na to sa nesmie zabudnúť. Bude tam samozrejme aspekt ehm, rozpočtu, ktorý bude zohľadňovať rodové aspekty. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Haug a náš výbor predloží pozmeňujúce návrhy. To znamená, že takýmto spôsobom sa budeme snažiť ovplyvniť to, aby sa tam zapracoval rodový aspekt, aby sa to zohľadnilo pri správe a potom budeme ďalej takto pokračovať aj pri návrhu rozpočte. Čo sa týka samotného harmonogramu z hľadiska nášho výboru, je následovný. Lehota pre pozmeňujúce návrhy 28. Apri- eh, marca do 12. Hlasovanie na výbore sa uskutoční 20. apríla a potom sme sa dozvedeli okrem toho, že hlasovanie na výbore, v sobitom výbore bude koncom apríla a na pléne by to mohlo byť niekedy v júni. Ešte raz sa vám chcem poďakovať za všetky informácie, ako aj za diskusiu. A nech sa páči, pani Hauk, ešte máte slova. Ďakujem pekne, ešte sa musím na niečo spýtať. Pre nás je lehota pre pozmeňujúce návrhy do 31. marca. Ak váš výbor alebo jednotliví členovia vášho výboru chcú prísť s pozmeňujúcimi návrhmi, tak sa to musí udiať do 31. marca, lebo ináč to nemôžeme zapracovať. Aj keď výbor príde s pozmeňujúcimi návrhmi, tak potom sa to nedostane na plénum. Takže ak chcete, aby sme ich zapracovali, tak ich musíme dostať skôr. Iba by som chcela vysvetliť, bolo to určité nedorozumenie. My predložíme pozmejúce návrhy a budeme hlasovať o nich na našom výbore a bude to potom ako stanovisko k správe osobitného výboru. Takže to nebudú pozmejúce návrhy k, teda pre výbor, osobitného výboru, ale bude to stanovisko nášho výboru. A čo sa týka samotného časového plánu, nebolo možné e, vyjadriť náš názor iným spôsobom, takže my potom budeme hlasovať o našich pozmeňujúcich návrhoch, takže tak som to chcela objasniť. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za všetky poskytnuté informácie a prajem vám veľa úspechov pri práci na vašom osobitnom výbore. Teraz sa ostávame k bodu číslo 6 nášho programu. Pardon, práve sa pani predsednička, bod číslo 5. Demografická zmena a jej dôsledky pre budúcu politiku súdržnosti EÚ. A my sme vlastne o tom už diskutovali v minulosti. Diskutovali sme o demografických zmenách a hovorili sme o tom, aké, aký význam alebo aké vplyv majú tieto zmeny. Máme tu spravodajkyňu pani Záborskú a my teraz vlastne výsledkom celej práce bude to, že naše stanovisko poskytneme výboru REGI, ktorý je príslušný výbor, gestorský výbor. A rovno by som dala slovo pani Záborskej a poprosím ju, aby nás informovala o tom, aké sú vaše úvahy a čo by ste chceli navrhnúť tejto súvislosti. A potom samozrejme budeme mať diskusiu. A najprv dostane slovo pani Záborská. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, milé kolegyne, vážený kolega. Je to veľmi zaujímavá správa a myslím si, že e, politika súdržnosti môže výrazne, veľmi výrazne prispieť k riešeniu demografickej situácie. Tak ako ste už, pani predsednička, povedali, náš výbor sa zaoberal prvýkrát demografickou situáciou v roku 2006, keď Európska komisia vydala zelenú knihu o demografii a solidarite medzi generáciami a odvtedy sme vypracovali niekoľko stanovísk a správ na túto tému. Politika súdržnosti sa môže dotýkať dvoch e, polov problému e, demografickej situácie a to jednak e, sa môže dotýkať nízkej pôrodnosti, nízkej natality a zároveň aj e, k starnutiu e, obyvateľstva v rámci Európskej únie. A myslím si, že politika súdržnosti ich môže e, veľmi pozitívne ovplyvniť, že môže prispieť k zvýšeniu natality aj k zlepšeniu starostlivosti o starnúcu generáciu ale aj o e, zlepšenie zamestnanosti ľudí, ktorí sú v preddôchodkovom a dôchodkovom veku. E, vo svojom stanovisku som sa obmedzila na otázky, ktoré súvisia s demografickým deficitom a na návrhy, e, ktoré by mohli prispieť k k zlepšeniu tejto situácie a hlavne návrhy kompetentným e, regionálnym autoritám. Na jednej strane e, zodpovednosť regiónov je rozdielná od jedného štátu Európskej únie ku druhému a závisí od e, právomoci, ktoré regióny v jednotlivých štátoch majú. A na druhej strane je potrebné rešpektovať aj princíp e, subsidiarity a využívať e, regionálne politiky podporované, e, podporované politikou súdržnosti Európskej únie. Je to politika, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože tieto regióny sú najbližšie k obyvateľom Európskej únie, k obyvateľom jednotlivých štátov. Ja vo svojom stanovisku som sa snažila upozorniť na niektoré problémy, ktoré by sa v rámci e, politiky súdržnosti dali riešiť a týkajú sa žien. E, myslím si, že e, hlavne v nových členských štátoch, ale predpokladám, že aj v, tých, v tej prvej petnástke, vidíme problém tzv. úniku mozgov mladých generácií, a to jednak z vidieckých oblastí e, v štátoch, ale nakoniec aj únikom do zahraničia. A myslím si, že keby e, politika súdržnosti e, prispela k tomu, aby sa zvýšila zamestnanosť po vidieckých oblastiach, tak by nemuselo dochádzať k úniku uh, a k vysťahovávaniu mladých žien, mladých žien, ktoré majú kvalitné vysokoškolské a odborné vzdelanie. Ďalej e, problém, o ktorom hovoríme opakovane na našom výbore, a to je problém zosúladenia rodinného a pracovného života, ktorý je takisto aj v, e, v záujme zvýšenia pôrodnosti, ale aj v starostlivosti o e, starú generáciu. E, myslím, že v stanovisku by sme nemali zabudnúť e, e, na chudobné ženy. Vieme, že chudoba sa dotýka veľmi žien a preto rôzne nové informačné technológie, prípadne mikrofinancovanie by mohlo pomôcť v rámci súdržnej politiky v jednotlivých regiónoch. Ďalej už minulý týždeň som to spomínala, že e, OECD krátko pred Medzinárodným dňom žien vydalo štúdiu, ktorá hovorí o veľkom množstve, o, o takmer 30 až 50 percentách tzv. neviditeľnej práce, z ktorej takmer polovicu robia ženy. A preto by bolo dobré, keby Eurostat sa E, do svojich, e, do svojich e, štatistík zapracoval aj, alebo začlenil aj faktory neviditeľnej práce, ktorá nie je finančne odmenená a je vykonávaná väčšinou ženami. Nemali by sme zabudnúť aj na angažovanosť žien v dobrovoľníckých činnostiach, a tam tiež predpokladám, že Eurostat by mohol vypracovať ukazovatele, ktoré, ktoré vyhodnotia využitie e, zapojenia žien e, práve do dobrovoľníckých činností. E, keď hovoríme o starnúcej generácii, tak vieme, že rok 2012 bude rokom aktívneho stárnutia a preto vo svojom jednom bode som e, upozornila na to, že treba urobiť konkrétne opatrenia zamerané na aktivity žien v treťom veku s cieľom zhodnotiť ich zapojenie v rámci sociálnej a územnej súdržnosti. Vieme, že v rámci e, regiónov sú regióny, ktoré sú chudobnejšie, a preto tam by sme možno mali počiarknúť e, financovanie screeningu rakoviny žien a mužov e, práve v týchto chudobnejších oblastiach, ako sú využívané e, rôzne fondy regionálneho rozvoja práve na túto oblasť. Keď eh, hovoríme ešte, ešte spomeniem tu tie aktivity žien v treťom veku, vieme, že, že eh, hlavne teraz v období krízy eh, ten počet praco, voľných pracovných miest je nízky a preto som v tom jednom bode počiarkla aj otázku zamestnanosti žien v treťom veku. Ja viem, že tých e, politík v rámci politiky súdržnosti je veľmi veľa, ktoré sa dotýkajú ženy, ktoré sa dotýkajú rodiny, s ktorou je tá žena e, prepojená. A ja tú správu považujem za, za veľmi dôležitú a je to taký nový pohľad na to, ako riešiť e, regionálny rozvoj a ako riešiť aj a ako zlepšiť e, postavenie žien v tejto spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne pani predsedníčka za možnosť uviesť e, toto stanovisko. Ja viem, že kolegyne budú mať e, pripomienky, doplňujúce návrhy, ktoré veľmi rada do svojho stanoviska zapracujem. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem pekne, pani Záborská a najprv dostane slovo naša podpredsedníčka, pani Moren Chartier. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som poďakovať za prácu pani Záborskej. A by som sa vrátila k bodu, ktorý sa týka cieľov. Je tu jedna vec, na no, tu by som hlavne chcela poukázať bod 6. Tento bod hovorí o tom, že Eurostat by mal vytvoriť ukazovatele, ktoré by merali vlastne stupeň zapojenia sa žien do dobrovoľníckých činností. Myslím, že by sme mohli zájsť ešte ďalej, pretože ten celkový cieľ je taký, aby sme zabezpečili, že práca žien E, má svoju hodnotu a ľudia by si mali byť vedomí tej hodnoty. A aj v tomto by Eurostat mal zohrať aktívnu úlohu. Teda z hľadiska ohodnotenia tej práce žien. A dobrovoľná práca alebo dobrovoľnícke činnosti žien by vlastne mali umožniť ženám, aby ich kompetencie získali uznanie. Tak ako aj iná práca, alebo iná práca vykonávaná hoci akou inou osobou. Treba sa aj práca, kde sa vyžaduje akademické vzdelanie. A myslím, že pani Zaborská práve poukázala na to, že je tu ten aspekt vyhodnotenia, tej validácie. Ďakujem. Pani Bauer, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo je ozaj veľmi zaujímavé zamerať sa na túto otázku z hľadiska politiky súdržnosti z jednej strany a z demografických aspektov, teda z druhej strany, pokiaľ hodnotíme situáciu žien. Podľa mňa je to ozaj vážna výzva a vlastne poukázať a objaviť tie najdôležitejšie body tejto témy, to je nesmierne zaujímavé. A treba aspekt infraštruktúry z hľadiska politiky súdržnosti, to je podľa mňa kľúčová otázka. Preto mám taký pocit, že je to prezentované možno trocha jednostranne v tomto stanovisku pretože tu nejde len o otázku sociálnej infraštruktúry. A skutočne ocenujem ten holistický prístup pani Záborskej a zdá by bolo ešte potrebné ako si otvoriť všetky otázky infraštruktúry a politiky súdržnosti plus zohľadniť aj situáciu žien v tomto procese, aj z hľadiska budúcnosti politiky súdržnosti a že by sa to otvorilo širšie, tak povediac. Mám taký pocit, že je to ozaj veľká výzva, keď sa snažíme vytvoriť nejakú pridanú hodnotu. A mám tiež ten pocit, že to stojí za to, aby sme popracovali na tejto téme, pretože budúca politika súdržnosti by mohla byť v prospech žien. A to za tú prácu stojí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Baver. Slovo má pani Kosta. Ďakujem veľmi pekne pani Záborskej za vynikajúce zhodnotenie a je to ozaj veľmi relevantné. Naozaj stojí za to úsilie, ako bolo naznačené, aj z hľadiska orientácie a reorientácie politiky súdržnosti. Možno aj štrukturálne fondy by mohli nadobudnúť novú štruktúru v Európe. Takže e, v podstate súhlasím s tým, čo tu bolo povedané. Napríklad ale pokiaľ je o tú neviditeľnú prácu, to je niečo, o čom sa hovorilo už v dokumente z eh, Pekingu. A hovorí sa tu aj o vytváraní hospodárskeho a sociálneho blahobytu a bohatstva. A keď to nemusí bezprostredne viec k vytváraniu finančných prostriedkov, ale vlastne už e, e, pre ne, ne, ne, rokmi, niekoľkými teda Peking požiadal v rámci OSN o týchto kritérií. Ďalej ešte chcem sa vyjadriť k mikrofinancovaniu. Tam nejde len o mikrofinancovanie na komerčnej úrovni, aspoň tak to vychádzalo v talianskom preklade, ale pokiaľ ide o e, to mikrofinancovanie, malo by byť zamerané na znižovanie chudoby žien. A to je dôležité kritérium. Mikroúvery napríklad e, poskytujú veľmi dobrý príklad. Okrem toho, chceme zdôrazniť aj to, že musíme zaručiť väčšiu autonómiu starším ľuďom. A v tomto by regióny mohli pomôcť. Napríklad, že by vydávali nejaké poukazy, alebo by tu boli daňové úľavy, aby sa posnila autonómia týchto starších ľudí. Ďalej, ďalší boj. Ešte vychádzajúc z toho, čo povedala pani Moran, ehm, stojí ozaj za veľkú pozornosť aby sme posilňovali záujem starých ľudí, aby sme ich podporovali v rôznych združeniach a v podobných spoločenstvách. A proste také činnosti, kde by mohli mať e, tieto osoby možnosť aj vzdelávať sa. Ďalej, e, mladí ľudia môžu pomôcť starším ľuďom e, napríklad pochopiť, ako narábať s počítačom a tak ďalej. Čiže bolo by veľmi užitočné venovať sa aj otázkam bytovej politiky. Týka sa to podpory rodinám i starším ľuďom. Tak napríklad niekde regióny majú problém pomôcť týmto ľuďom získať tú autonómiu. Ďakujem, pani Kostia. A teraz pán Roland, zastupujúci komisiu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dovolte mi len niekoľko slov, aby som poskytol nejaké doplňujúce informácie. Koncov marca komisia predloží správu o demografickej zmene. Je to dvojročná správa. Mala byť pôvodne vydaná už v minulom roku, vydáva sa až teraz Eh, nechcem teda dopredu odhaľovať veci, ale eh, prejudikovať, ale eh, bude obsahovať táto správa určité návrhy, aj návrh stanoviska. Môžem hm, vyjadriť napríklad pozitívnu vec, pokiaľ ide o pôrodnosť. Myslím, že sú tu viditeľné už pozitívne trendy. Je tu určitá korelácia aj s tými opatreniami, ktoré sa týkajú situácie žien na pracovnom trhu a trhu zamestnanosti. Takže v podstate politika súdržnosti podporuje aj takéto aspekty politiky a funguje to. Po druhé, nezabúdame samozrejme na regionálne aspekty, ale na úrovni členských štátov existuje pomerne dosť takých členských štátov, ktoré tradične eh, sú vlastne negatívnymi z hľadiska migrácie a teraz sa stávajú pozitívnymi. A teraz je to samozrejme e, na úrovni členských štátov. Pokiaľ ide o ten bod 7 daného textu, moji kolegovia, ktorí zodpovedajú za ten európsky rok, by vedeli presnejšie a viac povedať o tom, aké konkrétne opatrenia sa tu pre ženy pripravujú ale samozrejme musíme zabezpečiť, aby sa na ženy nezabudlo. Takže to som chcel povedať. Ak by ste mali nejaké otázky, samozrejme som vám k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Záborská, ešte nech sa páči, komentáre. Ďakujem veľmi pekne, e, pani predsednička. Ďakujem e, všetkým kolegyňam aj pánu Rolandovi za pripomienky e, Možno len celkom v krátkosti. Myslím si, že e, tie návrhy, ktoré tu zazneli, sa budú dať zapracovať v rámci pozmeňovacích návrhov. Ďakujem za ten e, podčiarknutý aspekt infraštruktúry, pretože e, určite to pomôže chudobe, a teda k zabráneniu chudobe a aj k vyľudňovaniu slabších regiónov. Eh, ja si myslím, že tá chudoba a vyľudňovanie eh, chudobnejších regiónov priamo pôsobia na zlepšenie demografickej situácie. A to, čo hovorila pani Kosta eh, v bode, štyri o mikrofinancovaní. Samozrejme, že tie obchodné aktivity e, sa dajú vypustiť a poňať mikrofinancovanie v širšom e, kontexte. E, možno jednu krátku, jednu krátku poznámku, pokiaľ sa týka daní a regionálnych kompetencií. Aspekty finančné sú kompetencia národná, čiže tam asi ťažko budeme môcť na regionálnej úrovni niečo, niečo urobiť. Čiže ešte raz úprimná vďaka a ja si myslím, že s vašimi pozmeňovacími návrhmi môžeme výboru regí ponúknuť celkom komplexné stanovisko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Záborská. Ešte pani Bauer, veľmi krátky komentár. Would... Ďakujem pekne. Bude to skutočne veľmi krátky komentár. Chcel by som iba poznamenať, že v maďarskom preklade bude číslo 5 je určitá chyba. Tak Do... Ďakujem pekne za upozornenie. Dobre, teraz e, harmonogram. Lehota pre pozmeňujúce návrhy 22. marca do 12. hlasovanie na výbore 20. apríla na výbore REGI. Hlasovanie sa skutočí 26. mája a na to bude v júni. Jag skulle vilja föreslå ešte by som chcela navrhnúť našim členom istú úpravu v našom programe. Súvisí to s tým, že teraz prišla medzi nás pani Francesca Palzány, ktorá je spravodajkňou pre rozpočet na rok 2012. Chcel by som tejto súvislosti navrhnúť, ak kolegyne, kolegovia s tým súhlasia, aby sme prispôsobili náš program a teraz vlastne pristúpili k výmene názorov Eh, ohľadne rozpočtu na rok 2012. Súhlasíte s takouto úpravou? Ak áno, dostávame sa k bodu číslo 8 nášho programu a dostaneme informácie, ktoré sa týkajú prípravy rozpočtu na rok 2012. Chcela by som rovno dať slovo pani Franceske Balzány, ktorá je spravodajkyňou pre rozpočet na rok 2012 a srdečne vás vítam na našom výbore. Nech sa páči, máte slovo. Grazie per questo incontro. Che... Ďakujem veľmi pekne. Per questa procedura di... Myslím, že tá výmena názorov vždy pomáha procesu prípravy rozpočtu. Každý rok e, to trvá dosť dlho a, dlho a je to dosť citlivá záležitosť. A v tomto roku by som chcela urobiť to, že by som chcela zaangažovať čo najviac odborníkov, pretože sa tu snažíme vlastne zadefinovať priority jednotlivých sektorov a vlastne je tu aj návrh uznesenia a ja som sa vlastne pokúšala e, stanoviť a navrhnúť tie najväčšie priority. A ak dovolíte, tie by vlastne boli jadrom toho nového rozpočtu. A preto by som sa začala najprv venovať stratégii 2020. Každý rok vlastne máme troška problémy so stanovaním týchto priorít. Teraz je to ale troška iné oproti iným rokom predchádzajúcim, pretože sme dosiahli ozaj širokú väčšinu v parlamente a vlastne parlament si osvojil e, stratégiu 2020 a vlastne aj e, ten príslušný semester európsky do toho spadá. A aj ekonomické riadenie. To všetko do toho spadá, takže budeme sa snažiť byť dôslední pri plnení cieľov EÚ. Čiže máme kľúčové ciele a tie sú vlastne obsiahnuté v stratégii 2020. Ak sa majú uskutočniť tieto ciele, tak musia byť náležite financované. Takže e, potrebujeme k tomu konsenzus aj synergický efekt v rámci EÚ. Ten prvý európsky semester je pre stratégiu 2020 veľkou príležitosťou. A vlastne sa tu budem snažiť prezentovať počiatočný návrh, že to by bola tá prvá základná priorita. A keď sa pozrieme na návrh uznesenia, ktorý prednesiem na budúci týždeň na plenárnom zasadnutí, tak tam vlastne jeden z prvých cieľov, tam vlastne zistíme, čo treba splniť v rámci stratégie 2020. Ide o to, aby sme mali viac práce a kvalitnejšej práce, čiže viac pracovných príležitostí a kvalitných. A hlavne pre ženy. Pretože ženy sú občanmi EÚ, ktorí majú najväčšie ťažkosti pri hľadaní práce, najmä kvalitnej práce. A ruka v ruke s tým je tu ďalšia významná priorita, bola by som rada, aby ten rozpočet na eh, rok 2012 vytváral aj podmienky pre alebo stanovoval podmienky pre tieto lepšie pracovné miesta. Čiže týka sa to aj toho, že eh, ženská populácia by mala mať v dispozícii možnosť eh, nadobudnúť kvalitnejšie vzdelanie a odbornosť. Takže ide o to, aby sme fakticky dosiahli pokrok. Čiže toto je to jadro, na ktoré sa chcem zamerať a sústrediť. Takže pokiaľ ide o celý postup vypracovania rozpočtu, my ste, máme tu špecializované výbory a tie samozrejme určujú tie hlavné priority a preto by som chcela vlastne vyzvať všetkých kolegov, bez ohľadu na to, v ktorom výbore pracujú, aby sa už teraz začali e, proste zameriavať na ten rozpočet a skúmať ho, aby hľadali možnosti, ako čo najlepšie využiť rozpočtové pr prostriedky, aby sme vlastne dokázali náležite zhodnotiť aj e, návrhy komisie, aby sme to urobili pokojne a rozvážne. Ja sama tiež prístup prinesiem svoj ďalší návrh. Vlastne sú tu, ako vieme, pilotné projekty, prípravné kroky a tieto zoradím v návrhu už čoskoro a potom samozrejme sa tešíme na spätnú väzbu z komisie a nielen pokiaľ ide o naše návrhy, ale aj pokiaľ ide o implementáciu. Čiže pokiaľ ide o návrh parlamentu, Ehm, určite sa budú vyjadrovať nejaké pozmeňujúce návrhy a predkladať takéto návrhy, pokiaľ ide o čísla. Takže ehm, rada by som vyslovila takú prozbu, ehm, že naozaj potrebujeme zistiť politické priority. Teda aj v tomto výbore, vo vašom, by ste mali, povedzme, v rámci rozpočtu na rok 2012, čo pokladáte za najdôležitejšie, čo by ste chceli optimalizovať z hľadiska toho rozpočtu na budúci rok. Je to isté citlivá otázka, pretože vlastne tie mm, prostriedky e, budú obmedzené a preto e, to bude veľmi potrebné, teda tie priority budeme musieť veľmi presne zadefinovať. A možno sa budeme musieť zamerať na také programy, ktoré by tým nefungovali a možno budú fungovať veľmi dobre teraz. Možno sa tie existujúce nie celkom dostatočne využívali. Takže chceme postaviť taký rozpočet, ktorý bude nielen možný, ale bude aj pozitívny a prinesie užitno a výsledky. Ďakujem. Ďakujem pekne za poskytnuté informácie. Pani Matéra je zodpovedná za stanovisko nášho výboru. Nie je prítomná, ale pani Chimene a pani Chimenez nás bude informovať, takže pani Chimenez máte slovo. Prosíme mikrofón. Hovorím v mene pani Matera, ktorá ešte nedocestovala. A chcela by som vyjadriť nejaké poznámky k tomu, čo povedala pani Balcány, a možno aj otázky nejaké. Rok 2012 je aj rokom aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity, samozrejme. A je tu 5 merateľných cieľov aj v súvislosti so stratégiou 2020. A v tomto zmysle je dôležité, aby sme mali dosť prostriedkov na boj proti chudobe. S hľadom na súčasnú finančnú a hospodárskú krízu e, sa hovorí o pilotných projektoch, že tieto treba adekvátne financovať, ak majú byť úspešné. Ak teda chceme úspešne bojovať proti chudobe, potom aj e, Inštitút pre rodovú rovnosť si zaslúži našu podporu, aby mohol pracovať e, na výskumných úlohách, aby vlastne potom mohol podporovať členské štáty pri odstraňovaní tých nerovností, ktoré existujú v oblasti rodovej. Samozrejme, bude to súvisieť aj s možnými zmenami v rozpočte. A Európsky parlament ako inštitúcia by nemal zabúdať na potrebu financovania, príbežného financovania Inštitútu pre rodovú rovnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja som sa tiež e, dala do zoznamu rečníkov, budem skutočne stručná. Chcela by som vyjadriť súhlas s tým, čo sa týka financovania Európskeho inštitútu pre, pre rodovú rovnosť. Toto je skutočne veľmi zásadné. A potom pani Balzány spomínala aj najvyššiu politickú prioritu a síce to je zamestnanosť. Myslím si, že všetci podporujeme túto prioritu. Skutočne je to priorita čísla 1 a chceme splniť naše ciele. No a so zamestnanosťou je prepojená samozrejme aj možnosť pre ženy, aby mohli vykonávať platenú prácu a tu vidím určité znepokojenie, respektíve pociťujem, lebo tu nejde len o to, aby sa zvýšili možnosti pre zamestnanie žien. Dôležité je, aby ženy mali možnosť dožadovať sa práce. V mnohých našich členských štátoch vidíme, že už dnes tu máme problém so starostlivosťou o deti sú tu problémy v ďalších sociálnych otázkach, ktoré sú veľmi dôležité preto, aby sa ženy mohli zúčastniť pracovného života. Preto je dôležité si uvedomiť, aká je situácia pri národných rozpočtoch. Označujeme ich teraz ako úsporné rozpočty, lebo sa práve šetrí v týchto oblastiach, v oblastiach eh, sociálneho štátu. Toto ovplyvňuje možnosť žien pracovať. Táto problematika je pre nás veľmi dôležitá, lebo ja som si myslela pred stratégiou EU 2020, že to je hlavná priorita. Ak chceme splniť cieľ a ak chceme naplniť naše ciele do roku 2020 a to je samozrejme prepojené aj s rozpočtom na rok 2012. Ďakujem pekne. Žiaľ, pani predsednička pokračuje bez mikrofónu. Ingen ytterligare kollega som har ak sa už nikto nehlási s otázkou, a nech sa páči pani Kosta. Lora, a prečo molto la... Ďakujem, veľmi si vážim ten prístup a ozaj veľkú jednoznačnosť, e, ktorá je charakteristická pre túto výmenu názorov s pani Balcany. Áno, je potrebné, aby príslušné špecializované výbory mali priestor pre stanovenie svojich priorít. Áno, toto určite vítame. Po druhé, tiež chceme jasný prístup, pokiaľ je o strategické ciele. Ak sa budeme koncentrovať na stratégiu 2020, tak vlastne aj v tomto výbore budeme mať uľahčenú prácu. Dovolte mi len tak z pakruky povedať niekoľko vecí. Súhlasím s tým, že strategická priorita musí byť boj proti chudobe. A to len v tom zmysle, že budeme nadvezovať na ten európsky rok, ale je tu aj platforma pre boj proti chudobe. A musíme ju nejak zapracovať. Hlavne ten e, rozmer ženy. Či ide o ženy a deti a Samozrejme, to súvisí teraz s podmienkami, ako žijú deti a ženy a je to aj v súvislosti s bojom proti chudobe. Dôležité, aby vlastne aj členské štáty zohľadňovali, do akej miery sa budú osekávať investície do sociálnej oblasti. Takže určite sa musíme dohodnúť na platforme boja proti chudobe. A toto by som spojila s ďalším veľmi dôležitým uznes, návrhom uznesenia, a to sa týka mikroúverov a mikrofinancovania. Ak by sme mohli na tom popracovať, tak, aby ľudia vedeli, aby im bolo jasné, že mikroúvery sa aj ďalej budú z rozpočtu financovať, budú financovať z tohto rozpočtu, tak to je bolo pozitívne. Okrem toho mi dovolte povedať, pani predsednička, že pani Balcani chcela dosiahnuť 75% zamestnanosť u žien. Nož, čo ale nechceme, je taká kultúra, kde vlastne e, by to stalo viac nákladov než investícií. Myslím teda, že priority by mohli prísť určitým prínosom s tým, že by stanovili, kadiaľ sa budú ľudia uberať. Isté, dá sa tu hovoriť aj o európskych fondoch, ale chcem vyzvať členské štáty aj k tomu, aby vlastne aj EÚ pracovala v rámci týchto línií. Napríklad treba hľadať inovatívne formy e, sociálneho štátu. Čiže toto je tiež nesmierne dôležité, ak chceme zvýšiť počet pracovných príležitostí pre mladých ľudí a aby to boli aj kvalitné pracovné príležitosti. To je dôležité. Okrem toho je tu aspekt celoživotného vzdelávania. Treba budovať nové vedomosti a zručnosti. Po Lisabone. Vlastne sme, myslím, dospeli k tomu, že máme právo na celoživotné vzdelávanie a výbor pre kultúru súhlasí s tým, že tie investície do celoživotného, celoživotného vzdelávania nie sú dostatočné. A preto myslím si, že by bolo vhodné vynaložiť väčšie úsilie v tom smere, aby tieto programy podporovali viac aj mladé ženy, e, že by sme že by sa zamerali na mladých ľudí a ich mobilitu. A Dôležité je podporovať aj mladé ženy podnikateľky, ktoré pracujú vo svojom mene a za seba. A v tomto smere treba ich aktivity podporovať a určite bude potrebné získavať aj ďalšie informácie aj v súvislosti so starostlivosťou detí. Mnoho žien pracuje vo verejnom sektore, ale ak ženy budú mať mikrofinancovanie, dispozícii, tak potom povedzme, keď prídu o zamestnanie, tak budú mať nové príležitosti na prácu, či už v družstvách alebo v neziskovkách. Okrem toho je tu otázka, ale neviem, či toto je to správne fórum pre takéto otázky, ale predsa len e, e, požiadala som komisiu, aby niečo naliehavo urobila so spôsobom, ako sa využívajú európske fondy. Pretože vlastne jednou z vecí, ktorú treba urobiť, je zistiť, čo nefunguje poriadne. Napríklad štrukturálne fondy sa nevyužívajú ideálnym spôsobom. Možno aj preto, lebo spolufinancovanie e, vlastne daný región alebo členský štát náležite neposkytol. Toto už spomenuli viacerí kolegovia nakoniec a preto sme navrhli, že aspoň v tej prípravnej fáze by sme sa mohli zamyslieť nad tým, že sa zmení spôsob, ako bude fungovať spolufinancovanie v Európe. Aspoň na nejaké krátke obdobie. Inými slovami, mohli by sme sa zamerať na niektoré stratégie, respektíve projekty, s tým, že by sa znížila úroveň spolufinancovania, pretože vlastne pre viaceré krajiny je to paralýza, aj pre moju krajinu. A pokiaľ by táto požiadavka nebola taká tvrdá, tak vlastne tie prostriedky by sa dali využívať lepšie. Ďakujeme pani Kosta. A teraz má slovo pani Balcány. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, za tieto vyjadrenia. Dojem, ktorý som nadobudla z tejto prvej výmeny názorov vo vašom výbore, je, že tu existuje taká zlatá niť, ktorá sa vynie všetkým tým, o čom hovoríme. Stratégia 2020. To je vlastne tá hlavná iniciatíva. A vlastne to je na, nadviazan, nadviazan veľmi úzko na aspekty rodové aj v súvislosti s pracovným trhom. A v tomto výbore asi určite pochopíte a budete súhlasiť aj s tým, že ženy e, by mali mať aj dobrú pozíciu ako podnikateľky, aby mali prístup ku kvalifikovaným pracovným príležitostiam. A preto v tejto oblasti treba urobiť ešte veľký kus práce. A preto treba na to poskytnúť aj príslušný rozpočet. Preto by som chcela požiadať tento výbor, aby zistil, alebo respektíve určil, aké má priority v rámci tejto širokej stratégie aj pri zohľadnení rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Nie je pochybnosti o tom, že je to veľmi dôležitá téma aj teraz v čase, keď zažívame krízu a musíme proste rozbehnúť, naštartovať rast a zvýšiť HDP, ale v podstate toto pôjde potom ruka v ruke aj s tým potenciálom, ktorý vlastne ešte teraz mnohé členské štáty míňajú nesprávnym spôsobom, pretože ženy nemajú rovnaké príležitosti na pracovnom trhu ešte stále. A to sa týka ktorejkoľvek oblasti. A napríklad ženy nie sú zapojené ani do verejného života v dostatočnej miere a ani z hľadiska ekonomiky nie sú dostatočne aktívne v rámci EÚ. A preto chceme podporiť stratégiu 2020 a hlavne teraz v čase recesie je dôležité o tom hovoriť, že sme vlastne um, temer nechali uniknúť tú príležitosť. Temer nám ušla. Takže musíme naozaj niečo robiť, aby sme uľahčili ženám prácu eh, v politickom živote, v sociálnom živote, ale aj v rodine. Toto je významná priorita. Musíme nám situáciu uľahčiť. A preto je potrebné, aby do toho investovali aj členské štáty. Musíme odstrániť existujúce prekážky. A vlastne tým, že sa zadefinujú priority, a už sa vlastne na tom začalo pracovať, myslím si, že práve tým e, je to zaujímavé a dôležité aj pre váš výbor, pretože je to kľúčová vec pre váš výbor z hľadiska stratégie 2020, aby sa tie prekážky odstránili. Ďakujem pekne pani Balzány za všetky poskytnuté informácie, ako aj za to, že ste zúčastnili diskusie na tejto dôležitú tému. Ďakujem pekne. No a teraz pokračujeme ďalej v našom programe bodom číslo 6. Pani Sinclair, nech sa páči. Just a point of order, uh, Madam Chair. Dovolte, aby som poznamenal iba, že mm, žiaľ dnes mám zasadenie iného výboru, takže mám problém trošku zorganizovať čas a toto je veľmi zložitá situácia pre našich členov, kde vedieme diskusiu o ľudských právach v Iráne, a sú tu aj ďalší kolegovia, ktorí sa nemohli zúčastniť celého zasadania, takže je to veľmi zložité. Bolo by dobre na toto myslieť v budúcnosti. Ďakujem pekne, pani Sinclair, za to, že ste spomenuli tento problém. Ja zdieľam ten názor, že je veľmi dôležité, aby sme sa snažili držať toho programu v tej forme, aká bol zaslaný. Na začiatku našej schôdze bolo nevyhnutné, aby sme navrhli úpravu programu. Súviselo to s tým, že pani Langbach, s ktorou máme výmenu názoru na našom programe, má istý problém, čo sa týka jej návratu domov. Preto sme presunuli niektoré body a súviselo to práve s tým. Je mi veľmi ľúto, že to potom viedlo k tomu, že vy, pani Sinkláci, sa nemohli zúčastniť, ale jednoducho, a tak, o tomto sme rozhodovali na začiatku našej schôdze a je to skutočne výnimočná situácia, že sme museli takto upraviť náš program. To znamená, že teraz sa dostávam k bodu číslo 6, kde ide o budúcnosť sociálnych služieb všeobecného záujmu. Tu ide otázku, ktorá je prepojená s diskusiou, ktorú sme mali v súvislosti s sociálnymi systémami a ich dôležitosť pre e, rodovú rovnosť. Spravodajkyňa za náš výbor je pani Sír Ovír, ktorá žiaľ nie je prítomná a pani Nikolaj prislúbila, že nás bude informovať. Nech sa páči, pani Nikolaj, máte slovo. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Moja kolegyňa pani Ovir žiaľ dnes nie je prítomná. Ja sa budem snažiť uh, informovať vás v mene pani Ovír. Pevne verím, že pani Ovír vám zodpovie otázky, keď potom bude prítomná. Začala by som tým, že podľa názoru pani Ovír sa snažila nájsť určitú definíciu, ktorá je dôležitá pre fungovanie sociálnych služieb vo verejnom záujme. Ide tu o služby vo verejnom záujme a túto ide o rozličné typy služieb, ako napríklad zdravotnícke služby, tieto služby sú poskytované priamo osobám, sú veľmi dôležité z hľadiska kohézie a sú veľmi dôležitým sociálnym právom. Sú, súčasná diskusia na túto tému sa zameriava na to, aké sú vzťahy medzi hospodárským sektorom a sociálnym sektorom. Toto je veľmi kľúčové z hľadiska súčasnej situácie je tu o vyváženie hospodárskeho rastu, predovšetkým v dobe krízy, predovšetkým rozpočtovej krízy, kde je dôležité mať dobrú definíciu e, týchto vecí. To je skutočne zásadná. Komisia v súvislosti so službami verejnom záujme povedala, že nie je tu žiadny priestor na novú legislatívu EU v tejto oblasti. Správa, ktorú prezentoval pán Derosa, prišla s tým, že je dôležité využiť tie štruktúry, ktoré existujú v tejto oblasti a je nutné samozrejme dodržiať pravidlá verejného obstarávania, ako aj pravidel v daných štátoch. Ďalej sa to vychádza z toho, že ide to určitú task force jednotlivých účastníkov, kde je dôležité zohľadniť všetky pravidlá. Ďalej tu sa berie ohľad na Montyho správu, Pani Ovier je toho názoru, že členské štáty by eh, mali eh, sa zamerať na otázku rozdielu pri mzdách v oblasti, v službách, v oblasti služieb všeobecného záujmu. Dôležité je, aby to bol všeobecný prístup k sociálnym a zdravotníckým službám, ako aj starostlivosti o deti. Dôležité je zabezpečiť určitú úroveň finančných príspevkov je dôležité takto podporiť hospodársky rast. Pani Ovír ďalej trvá na tom, aby členské štáty zaviedli gender budgeting v rámci všetkých programov EÚ. Lehota pre pozmeňujúce návrhy je do 22. marca. Výbor bude hlasovať o stanovisku 20. apríla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 som veľmi vďačná, že dnes na našom výbore môžeme hovoriť o sociálnych službách vo verejnom záujme. Sú to služby, ktoré využívajú ľudia predovšetkým v zložitej situácii a ide tu o to, že títo ľudia potrebujú pomoc. Keď hovoríme o sociálnych službách, ide tu o určité zariadenia pre starších ľudí, pre postihnutých, pre ženy, ktoré boli obeťou násilia, pre deti, pre utečencov. Zároveň je nutné mať určité zariadenia, ktoré poskytujú aj pomoc na individuálnom základe. Tieto zariadenia sa nemajú orientovať na zisk, opierajú sa o tradície, o solidaritu a o to, že je dôležité eh, pomáhať jednotlivcom čo sa týka týchto služieb, sú skôr takého všeobecného charakteru a prispôsobuje sa, prispôsobuje sa potrebám jednotlivcov. Úloha týchto služieb je veľmi dôležitá, lebo oni pomáhajú v boji proti diskriminácii, podporujú radovú rovnosť a sú určitým nástrojom na podporu ľudských práv, ľudskej dôstojnosti, prispievajú k sociálnej súdržnosti bez hľadu na to, aký majetok je, e, majú jednotliví ľudia a je dôležité samozrejme sa zaoberať aj tým, ako sa dajú zadefinovať tieto služby, či sú to služby ekonomického charakteru alebo nie a potom, či by mali vlastne podliehať e, legislatívu, ktorá sa zaoberá hospodárskou súťažou. Podľa mňa je dôležité sa zamerať na to, aké pravidlá sa majú uplatňovať pre tieto služby. Mali sme zadefinovať to, aké služby budú spadať pod pravidlá pre vnútorný trh a pravidlá pre hospodárskú súťaž. A musíme povedať aj to, ktoré služby podporujú sociálnu a územnú kohéziu a tým pádom by nemali spadať pod tak, takúto legislatívu. Vypočula som si názor pani Ovír, chcela by som podporiť jej prístup, že je dôležité, aby služby, ktoré sa zameriavajú na deti, aj boli E, lepšie prístupné. Dôležité je zdôrazniť to, že táto správa je výbornou príležitosťou zdôrazniť, aké je to dôležité. Neviem, či táto správa je dobrou príležitosťou na diskusiu pri rozdelených mzdách pre ženy a mužov. Je to znepokojujúci fenomén. Viaceré kolegyne, kolegovia spomínali tento problém aj na plenárnej schôdzi, ale nemyslím si, že toto stanovisko je najlepšou príležitosťou, kde by sa dali spomínať tieto, otvárať tieto témy. V Polsku v sociálnom sektore pracuje iba 10% mužov, 90% sú ženy a ďalšia vec je podporiť financovanie sociálnych služieb na úrovni ako pred krízou a toto je zásadné ak teda budeme, zaznamenáme e, znižovanie objemu financií, tak je tu riziko, že ženy budú opätovne obeťami celého systému. To znamená, že ženy nebudú môcť pracovať v takej miere ako doteraz. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že v tomto sektore je veľmi veľa pracovných miest pre ženy, toto spomínala aj pani Ovier, žiaľ, pani Ovier tu nie je, Chcela by som požiadať, aby ste odkázali moju otázku, komentár pani Ovír. Mám problém s odsekom číslo 2, kde, kde sa spomína proaktívna stratégia pre prosperitu. Chcela by som požiadať pani Ovír, aby vysvetlila túto vetu, aby objasnila, čo tým myslí, lebo nie je mi úplne jasné, čo tým chcela povedať. Chcela by som sa poďakovať sekretariátu za to, že pri preklade do polštiny vznikla chyba. Tu ide o budúcnosť služieb a chýba tu slovo sociálny. Spomínal sa teda iba služby verejnom záujme, takže poprosila by som, aby sa to napravilo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz má, otváram diskusiu. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, vou ser o mais sintética que puder relativamente a esta... Ďakujem pekne. Budem sa snažiť byť čo najstručnejšia, hovorí pani Bastos. Chcela by som povedať toľko, že v našom stanovisku musíme jasne rozlíšiť medzi službami vo verejnom záujme a sociálnymi službami vo verejnom záujme nášmu výboru záleží na tom, aby sme prispeli k obohateniu správy pána Proinsiasa Derosu. Cieľom tejto správy je zadefinovať presne rozsah a význam sociálnych služieb vo verejnom záujme, najmä tých, ktoré sa zaoberajú najmä eh, ľuďmi, ktoré majú priamy cieľ a síce prispievať k sociálnej územnej súdržnosti spoločenstiev a regiónov. Každá krajina, každý členský štát má vlastnú legislatívu v tejto veci a tieto vytvárajú potom rámec pre sociálne služby v verejnom záujme. My sa snažíme zareagovať na krízovú situáciu, v ktorej sme sa ocitli. Snažíme sa o to, aby sa neznižoval prístup alebo aby sa neznižovala kvalita k týmto službám. Musíme sa tiež snažiť, aby ceny za tieto služby boli primerané, aby boli dostupné tieto služby, aby ľudia dokázali naplniť svoje základné potreby. Taktiež súhlasím so svojou predrečníčkou v tom, že sa musíme sústreďovať na tie hlavné ciele. Niektoré vyhlásenia, niektoré návrhy by sa mohli pozmeniť, aby sa tam spomenul ten rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami. Taktiež je potrebné prehodnotiť eh, odolnosť ostatných aspektov. Toto všetko je potrebné zúrazniť v tejto správe. Musíme sa snažiť, aby sme naozaj zareagovali na problémy, ktoré kríza predstavuje. Vám tak, ja... Ďakujem pekne. Chcela by som sa spýtať, či pani Nikolaj by sa chcela k tomu vyjadriť. Nech sa páči. Yes, madam prezid- Pani predsedníčka, žiaľ nemôžem odpovedať na otázku eh, pani kolegyne k bodu 2, ale budem sa snažiť v krátkosti vyjadriť k bodu 2, ktorý sa týka rozdielu alebo rozdelenie sociálnych služieb vo verejnom záujme. Súhlasím s kolegyňami, ktoré hovorili o dvoch druhoch služieb. Ide tu o všeobecné aspekty a potom niektoré konkrétnejšie aspekty. Myslím, že v týchto časoch e, musíme si stanoviť hodne priority spomedzi týchto sociálnych služieb po verejnom záujme. V tomto však súhlasím s kolegyňami. Pokiaľ ide o rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami v zdravotníckých a sociálnych službách, neviem, či táto správa je vhodná na to, aby sa to tam spomenulo, ale považujem to za zásadné, pretože v členských štátoch sme svedkami feminizácie niektorých eh, zamestnaní, napríklad zdravotná starostlivosť eh, má tendenciu vykazovať eh, mm, hlavne ženy. Eh, Takmer 70 pracovníčov v tejto oblasti sú práve ženy. Žiaľ v členských štátoch mzdy určené pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť nie sú dostatočným stimulom. Je potrebné hovoriť o tomto probléme, pretože v prípade týchto služieb výkon a nasadenie ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti, je skutočne zásadné. A práve preto sa domnievam, že je lepšie hovoriť o rozdieloch v platoch v týchto sociálnych službách. Uvidíme, ako odpovie pani Ovier na otázky, ktoré tu zazneli, keď sa bude uskutočňovať druhá rozpráva o tejto správe, o tomto stanovisku. informa- o... Ďakujem. Teraz, čo sa týka harmonogramu 22. marca do 12. je lehota pre pozmeňujúce návrhy. Hlasovanie na výboru 20. apríla na výbore EMPL, to bude, bude hlasovanie koncom mája a zatiaľ nevieme, kedy sa bude hlasovať na pléne. Pokročujeme ďalej v našom programe. Dostávame sa k bodu číslo 7. Je to piata správa Európskej komisie súdržnosti a stratégie a politiky súdržnosti po roku 2013. Spravodajcom v mene nášho výboru je pán Čimanský a rovno vám dávam slovo. Pán Čimanský, poprosím vás, aby ste nám objasnili váš návrh. Nech sa páči. Pani przewodnicząca, e, mám przyjemność zaproponować. E, Je mi veľkou cťou navrhnúť nášmu výboru nasledovné. V dokumente ja sa to už spomína, ale rád by som ešte um, obohatil o svoje vlastné pripomienky. Domnievam sa, že piata správa Európskej komisie o politike súdržnosti iba čiastočne spomína otázku rodovej rovnosti a taktiež otázku rovnosti príležitostí. Podľa mňa v tomto smere je ešte čo zlepšovať, dokonca je dosť veľa čo zlepšovať a domnievam sa, že by sme mali predkladať pozmeňovacie návrhy a návrhy na zmenu v takom zmysle, aby sme sa viac orientovali v tejto správe na otázky, ktoré súvisia so ženami vo všetkých štádiach programovania politiky súdržnosti po roku 2013 by sme mali zohľadniť e, o mnoho viac rodovú rovnosť. Po svojom návrhu uvádzam konkrétne mm, body, ktoré podľa mňa je potrebné vylepšiť, zvýšenie finančnej podpory, ktorá by umožnila, aby ženy a muži dokázali lepšie skombinovať e, rodinu a pracovný život. Toto sa už zohľadnilo aj v predchádzajúcich diskusiách, najmä pokiaľ ide o zladenie pracovného rodinného života e, u žien. E, toto bude základné pri otázkach sociálneho zabezpečenia budúcnosti v členských štátoch sú e, v tomto smere rôzne e, riešenia. Sú tu aj krajiny, ktoré e, ktorých ženy musia obetovať svoj profesný život a nemajú z čoho žiť, ak by sa udialo niečo neočakávané a taktiež sú vystavené obrovskému riziku chudoby. Neskôr v živote toto veľmi úzko súvisí s chudobou. Zvýšenie pracovnej činnosti e, s väčšou podporou Európskeho sociálneho fondu. Tu mám na mysli niekoľko konkrétnych návrhov a síce spolufinancovanie e, hospodárských iniciatív, najmä pre ženy vo veku na 45 rokov. Zásadné bude implementovať programy celoživotného vzdelávania. E, vzdelávanie je v tomto smere veľmi dôležité a investície do vzdelávacích programov e, do programov odbornej prípravy pre ženy sú veľmi dôležité. Je potrebné, aby tieto návrhy mali aj konkrétnu podporu. Mám teraz na mysli životné vzdelávanie. K tomuto návrhu by som ešte rád e, doplnil môj vlastný pozmeňací návrh a síce, čo sa týka ľudí, ktorí pracujú v nepriaznivých pracovných podmienkach. E, e, väčšinou ženy, ktoré nepracujú na plný pracovný úvezok e, a často pracujú v pracovných podmienkach, ktoré sú veľmi ťažké a nestabilné. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že v mnohých krajinách ženy sú nútené pracovať ako živnostníčky, musia sa vzdať svojho zamestnania, musia naďalej pracovať vlastne na tom istom mieste, na tom istom pracovisku, ale musia pracovať ako živnostničky, nie ako zamestnankyne. To prispieva k znižovaniu nákladov na prácu, ale zhoršuje to ich situáciu do budúcnosti, pretože je to spojené s nižšími dôchodkovými odvodmi a príspevkami na dôchodkové poistenia. Keď sa takéto ženy stávajú matkami, ich pracovné podmienky sa výrazne zhoršujú. Toto je bežný postup v mnohých členských štátoch. Isté, že rešpektujeme samostatnosť a nezávislosť členských štátov, ale Európsky parlament nie je len inštitúciou, kde, kde sa vytvára legislatíva, je to taktiež e, priestor pre výmenu skúseností a podporovanie e, dobrých postupov, ako aj kritiky zlých postupov. Taktiež by sme mali zvážiť, ako v budúcnosti politika súdržnosti by mohla propagovať stabilné pracovné miesta a slušné pracovné podmienky. Predchádzajúca správa Európskeho parlamentu naznačuje, že je čoraz viac žien na pracovnom trhu a taktiež je čoraz viac žien vystavených chudobe. Mnoho z nich žije pod hranicou chudoby aspekt rodovej rovnosti a zákaz diskriminácie, o ktorých sa spomína v 5. správe, sa odvoláva na obdobie 2000-2006, teda nezohľadňuje naozaj nové členské štáty. A práve preto v stratégii pre politiku súdržnosti tu by skúsenosti členských štátov mali byť predmetom analýzy, najmä s zvyšnou pozornosťou na stred, na krajiny strednej a východnej Európy. Chcem vyzvať všetkých kolegyne, všetkých kolegov, aby e, neváhali a prekladali pozmeňovacie návrhy k tejto správe. Nepochybne, nielen pri tejto správe, ale aj pri iných správach komisia bude schopná zapracovať naše pozmeňovacie návrhy, ktoré zlepšia situáciu a postavenie žien v Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne za poskytnuté informácie ako aj za jednotlivé návrhy. Táto otázka je veľmi dôležitá. Ide tu o politiku súdržnosti a ide tu o to, aby sa zdôraznili také témy, ktoré sa týkajú žien, ako napríklad zamestnanosť žien. Teraz otvorím diskusiu, aby kolegyne kolegovia vyjadrili svoj názor. Inte, so Ak teda nie je takéto želanie, máme možnosť, ako spomenul pán Čimanský, je možné sa na ňo obrátiť so stanoviskami, s názormi, aby tá správa sa stala čo najkvalitnejšia. Lehota pre pozmeňujúce návrhy je 22. marca do 12. Rátame predbežne s tým, že budeme hlasovať 20. apríla v našom výbore. Výbor REGI, gestorský výbor, bude hlasovať 9. až 12. mája a na plénum sa to dostane v júni 2011. Srdečná vďaka nášmu spravodajcovi, pánovi Cimanskému a dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu. Som veľmi rada, že môžeme medzi nami privítať pani Langbach, ktorá nás bude informovať o práci a o pracovnom programe Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť je veľmi dôležitý pre nás, z hľadiska nášho výboru a sme veľmi radi, že dnes máme príležitosť získať bližšie informácie o pracovnom programe na rok 2011, kde sa dozvieme o tom, čo sa deje v tomto inštitúte, ako prebieha jeho práca. Ešte raz vás srdečne vítam na zasadení nášho výboru, pani Langbach, a rovno vám dávam slovo. Nech sa páči. Okay. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť že môžem opäť predstaviť náš inštitút. Samozrejme, je to vlastne poprvýkrát, že môžeme ukázať, čo vlastne robíme. Ale tak pred dvoma, troma týždňami, keď si náš inštitút pripravoval zoznam príkladov o existujúcom, o existujúcich nerovnostiach tak vlastne som si uvedomila, ako dobre, že sa nenarodila pred 100 rokmi. Pretože teraz vlastne budeme hovoriť aj na broni ministrov o tom, aká je šanca žien v porovnaní s mužami. E, povedzme, nie povedzme z toho hľadiska, koľko je ministrov, diplomatov a podobne, ale ide o to, že povedzme aj muži začali teraz chodiť na rodičovské dovolenky a vlastne situácia sa mení. Už vidíme, že sa niečo deje a že môžeme získať konkrétne informácie a vidíme, ako európske krajiny konajú, ako si počínajú a ako zdieľajú medzi sebou správnu prax. A preto vlastne aj vy, Európsky parlament, aj Rada ste vytvorili náš inštitút. Ďakujem vám teda za túto príležitosť že môžem prehovoriť na pôde vášho výboru. A v krátkosti pohovorím o tom, čo sme robili. Žiaľ, dosť neskoro sme poskytli materiál v písomnej forme, ospravedlňujem sa. Ale v podstate Ide tu už v materiáloch o vyjadrenia týkajúce sa implementácie toho, čo bolo schválené v roku 2000, teda e, v predchádzajúcom roku a v súvislosti s budúcim rokom taktiež vlastne ešte e, tie veci, ktoré budú aktuálne, sa zverejnia. Európske centrum excelentnosti pre rodovú rovnosť. To je to, čo sme sa rozhodli vlastne vytvoriť. A to by sme vlastne chceli dosiahnuť, ten stupeň excelentnosti. Pred rokom, v decembri, sme sa nasťahovali do nových priestorov vo Vilniuse, bývalý komisár Špidla a dvaja prezidenti tam boli teda prítomní, keď strihali pásku. Ďalej bolo slavnostné otvorenie, vlastne niečo pred 6 mesiacmi. tedy vlastne tento inštitút sa stal finančne aj administratívne nezávislým, čiže tam vlastne naša predsednička zastupovala aj teda parlament na tejto významnej akcii. Pani komisárka Redingová odozdávala ceny. E, prvú cenu získala učiteľka e, a druhá cena išla do Polska. Ďalej tam bol seminár ktorý sa týkal prijatia stratégie rodovej rovnosti. Tam sa hovorilo aj s členskými štátmi vlastne. Bol to taký pracovný seminár o tom, ako členské štáty majú konať, respektíve akú podporu môžu dostať od nášho inštitútu a to je pre nás veľmi dôležitá vec. Okrem toho sme vydali aj prvý kalendár Ženy inšpirujú Európu. To je jeho téma. Ide o to, aby sa ženy pridali k mužom, ale aj inou formou. A tu vidíme e, záber, ktorý bol publikovaný aj v maltských novinách. Okrem toho sme dosiahli aj určitý stupeň spolupráce, určitý formát pre diskuziu sme vytvorili s rôznymi agentúrami, sesterskými agentúrami, aby nedochádzalo k prekrývaniu a hľadáme správny synergický efekt. Čiže ide tu hlavne o tieto tri agentúry, Eurofond EU, OSHA a CDFOP. Ďalej, zrovnoprávnenie situácie medzi ženami a mužmi sa má stať realitou pre všetkých Európanov a aj mimo Európy. Tak to je cieľ, na ktorom pracujeme. A je to nesmierne dôležitá téma a hľadáme spôsoby, ako ešte v budúcnosti prispieť k tomu, aby sa tento cieľ naplnil. Aby sme nemuseli čakať ďalších 100 rokov, že dôjde k nejakému pokroku. Teraz mi dovolte veľmi v krátkosti poukázať na situáciu z konca roku 2010. Vidíme tu podľa jednotlivých národností, respektíve štátov, ako je zastúpenie u nás, v našej organizácii a vidíme, ako narastá to úsilie a hlavne e, v druhej polovici minulého roku sme robili veľký nábor pracovníkov a veľmi rada môžem touto cestou vyjadriť, že sme naplnili plán na rok 2010 v tomto smere. Ďalej tu máme obrázok, ktorý poukazuje na to, že aj keď fungujeme vlastne len pol roka viac sme jej, začali sme fungovať naplno v druhej polovici 2010 a tak e, vypracovávali sme štúdie a ku koncu roka sme 67% vlastne, teda dve tretiny rozpočtu venovali na tieto účely a vlastne uľahčujeme situáciu našim pracovníkom. Takže teraz vlastne sa rozhodujeme o tom, ako budeme plánovať našu činnosť. Ako vidíte, teraz je tu e, vlastne jedno veľmi dôležité centrum excelentnosti, dokumentačné centrum. A to vlastne bude odrážať a vlastne aj spracovať a šíriť všetko, čo robíme. Samozrejme, popri Rade a komisii je tu aj Európsky parlament významným partnerom a z hľadiska pracovného programu tu máme vytvorené náležité ukazovatele. Máme tu index e, e, rovnosti, rodovej rovnosti v Európe. Napríklad, ak sa pozrieme hore, tak je tam vidno ten proces, to zelené to je to, kde vlastne ešte len zbierame dáta, informácie, štatistiky, správnu prax, aby sme mohli potom tieto informácie mohli vložiť do toho strediska zdrojov a prostriedkov a potom tieto budeme spracovávať, aby sme ich ďalej potom mohli prezentovať aj formou publikácií a aby sa tie údaje mohli využívať. Čiže momentálne ešte sme v štádiu zberu údajov, ale niektoré oblasti napredujú rýchlejšie než iné. Keď sa pozrieme na pracovný program na rok 2011, tak e, je tu hlavne prvá oblasť porovnateľné údaje a spolahlivé údaje. Tu pracujeme práve aj na ukazovateľoch, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti. Členské štáty vlastne tiež vypracovali určité systémy, ktoré umožnia nadviazať na túto platformu pre aktivity. Rozbehli sme taktiež pilotnú oblasť a napríklad jednou z tém je násilie páchané na ženách a využívajú sa teda dáta prichádzajúce z jednotlivých štátov a venujeme sa aj otázkam ľudských práv žien a téme ženy a médiá. Musíme samozrejme pripravať aj ďalšie podrobné štúdie, ktoré sa budú zameriavať na budúcu prácu. Okrem toho robíme, a začali sme to v spolupráci s komisiou robiť a momentálne je to pred, naplánované na predsedníctva polské, dánske a cyperské, čiže vlastne úplne začiatky e, sme položili tomto procesu v Lani. A rozbehli sme väčšiu štúdiu na zber informácií, ktoré sa týkajú ženy, žien, teda téma je žena a životné prostredie. A budeme sa samozrejme zameriavať aj na ďalšiu dôležitú oblasť, teda je tam žena ekonomika, žena životné prostredie a potom organizácie, a nielen inštitúcie, ako budú využívať organizácie tieto ukazovatele a štatistiky. Čiže preto ten aspekt indikátorov, ukazovateľov je pre nás veľmi dôležitý, aby sme ho správne vypracovali. Ďalej, pokiaľ ide o ženy a ekonomika, to je tiež dôležité aj popri téme ženy a životné prostredie. Toto vlastne tieto dve témy navzájom doplňajú a prelínajú. Na rok 2012 plánujeme samozrejme to, že sa bude pokračovať s podporou predsedníctva. Nevieme síce ešte, čo si zvolí Cyprus ako hlavnú tému, ale vlastne sa plánujú ďalšie štúdia a štúdie na získavanie ďalších nových údajov. A taktiež samozrejme vypracujeme správu ktorá umožní vypracovať závery rady. Ďalšie dôležité oblasti, na ktoré sa zameriavame, je vlastne index rodovej rovnosti EÚ. Tu vlastne ide o vytvorenie spoločnej koncepcia a určitých kritérií na hodnotenie rodovej rovnosti. Minulý rok sme rozbehli štúdiu, ktorá nám umožňuje hodnotiť stupeň dosiahnutého úspechu v jednotlivých členských štátoch. Okrem toho vidíme, že existujú aj rôzne indexy, ktoré si vytvorili medzinárodné organizácie OSN, OECD a tak ďalej. Takže hodnotíme silné aj slabšie stránky a jednotlivé členské štáty nakoniec rozhodnú o tom, aká bude koncepcia tohto indexu pre nás. Začal sme ukončili, sme v tej finálnej fáze prvej štúdie, ktorá sa týka dostupnosti dát. A je tu viacero oblastí, ktoré nie sú ešte, alebo neboli e, zahrnuté v tej prvej e, prezentácii, alebo v tej prvej variante indexu. Čiže hľadáme spôsoby, ako merať pokrok, tak povediac. Okrem toho, vlastne sa vedeme zberu a spracovávaniu e, metód aj praxe pre vyhodnocovanie práce v oblasti radovej rovnosti. A máme teda dosť nápadov o tom, ako by sme mohli obohatiť našu prácu. Napríklad gender mainstreaming je vlastne jednou z, toho oblasti, z tých oblastí, je tu hľadáme určité nástroje a metódy. A taktiež bola vypracovaná štúdia minulý rok. E, a najprv išlo o menšie štúdie o existujúcich praktikách, a toto vlastne bude prezentované koncom tohto roku. Ale okrem toho sa venujeme aj správnej praxi, pretože organizácie práve toto žiadajú. Totiž rôzne členské štáty majú rôzny prístup k týmto veciam a keď o tom neviete, tak sa to nedá ani merať, ani použiť. A preto je to pre nás tiež veľmi dôležitá oblasť. Teraz, samozrejme, čo sme tam tiež zahrnuli ako príklad správnej praxe, to je vlastne taká menšia štúdia a, týka, a súvisí to vlastne s tým, že sme Inštitút pre rodovú rovnosť. A snažíme sa vytvoriť aj mm, referenčné skupiny mužov, ako vlastne tam dochádza k zaintegrovaniu rôznych dokumentov a monitorujeme rôzne organizácie v Európe a skúmame túto podsieť, pretože vlastne existujú viaceré siete. Jednak je tam sieť, e, ktorá sa týka e, organizácií mužov, ktoré tiež vlastne pracujú v prospech e, celého zamerania sa na rodovú rovnosť. Dúfame teda, že aj v tomto smere náš ústav poukáže na správnu prax. Okrem toho sme sa venovali minulej, minulom roku aj štúdiu, pardon, štúdii o stereotypoch a e, ako niektoré historické aspekty a postoje môžu ovplyvňovať stereotypy pri voľbe e, e, práce alebo zamestnania alebo kariéry a tak ďalej. Pokiaľ ide o plány na rok 2012, sme sa, sa chceme zamerať tiež na mainstreaming, ale chceme sa venovať aj od školeniam v oblasti radovej rovnosti, a až na, začneme na euro, celoeurópskej úrovni a potom budeme postupovať smerom nadol až po lokálnu úroveň a využijeme aj spoluprácu s mimovládnymi organizáciami. A chceme vytvoriť databázu e, pre školiteľov v oblasti radovej rovnosti, aby dokázali poskytovať e, poradenstvo, čiže budú mať online prístup k tejto databáze. A samozrejme, databáza sa bude doplňať tak, ako to bude náležité a potrebné. Radi by sme zorganizovali konferenciu, respektíve seminár, kde sa budeme venovať správnej praxi v oblasti rodovej rovnosti a tu vlastne nielen ľudia z praxe uvidia, ale aj všetci ostatní, ktorí by mali záujem o takéto školenia tak tiež budú mať možnosť diskutovať o aspektoch kvality a môžeme sa potom venovať úrovni dosahovanej kvality. Ďalej. Is that we are collecting good practice. A ďalej je tu aspekt e, zosúľaďovania pracovného a rodinného života. Ďalej aspekt E, násilia v rodine. Ďalej budú štúdie, aby sme dotiahli dokonca niektoré tie oblasti, ktoré ešte sme celkom nezozbierali, aspekty prevencie. Tam napríklad sa tiež sa budeme snažiť dopracovať k určitému profilu, aby sme vytvorili kvalitný, teda e, odbornú prípravu a školenia zamerané na kvalitu a tie produkty, tak čo by sme chceli dosiahnuť, či vydať nejaké publikácie, ktoré budú k dispozícii na internete, ale aj v tlačenej forme. Tam vlastne si budú môcť e, ľudia mm, pozrieť, aké rôzne, aké rôzne praktiky existujú a môžu si ich potom osvojiť, respektíve bližšie sa s nimi zoznámiť. Čiže máme tu siete. A táto európska sieť prerodovú rovnosť je vlastne sieť, ktorá pokrýva veľmi širokú škálu a je to tu pre ľudí, ktorú, ktorí pracujú a budú pracovať v oblasti rodovej rovnosti a aj na školeniach pre túto sféru. Čiže informácie sa budú môcť aj natiahnuť na internet e, do príslušného e, strediska, napríklad e, pokiaľ ide o e, násilie v rodinách, zamerané e, teda s charakterom rodovým, tam už sa e, zbierajú informácie a sú k dispozícii príslušným expertom. Ide o to, aby sa menili aj stereotypy myslenia. Takže pre nás je toto tiež jedno z významných stredisk a chceme mať aj ozaj fyzicky existujúcu malú knižnicu, kde budú vydania reálnej literatúry, e, kvalitnej literatúry, ku ktorej sa nedá dostať ani na univerzitách. Proste e, niekedy sa táto literatúra nerozširuje, nedistribuje náležite. A často vlastne bude prístup zabezpečený aj online, čiže budú existovať linky k jednotlivým databázam, aby sme sa vyhli duplicite, ale e, cez príslušný link sa dá veľmi ľahko sem dopracovať. Netreba hľadať medzi miliónmi iných odkazov na internete. Takže chceme zabezpečiť rýchly priamy prístup. Ďalej je tu ešte ďalšia časť, ktorá sa týka e, štúdií, e, nástrojov a metód, ktoré vytvárame s zameraním sa na príslušné aspekty. Čiže vlastne toto stredisko bude v rámci inštitútu zahraňovať rôzne podsiete a budú nadviaza- napojené na e, stredisko základných informácií Result Center. Ďalej je tu aspekt komunikácie. Teraz vlastne už doťahujeme do konca, totiž tak v tomto roku dotiahneme do konca internú a externú komunikačnú stratégiu a vlastne rodová rovnosť e, je niekedy je dosť konkrétna, niekedy je zase vágnou témou. Záleží to, ako tá daná osoba interpretuje. Ale dôležité je, aby existovalo veľmi jasné vyjadrenie s zameraním na príslušné cieľové skupiny. Čiže ide o to, aby sme čím skôr dotiahli túto stratégiu do konca, aby sme naozaj vedeli povedať, aké sú fakty a aby sme to dokázali povedať jasne, zrozumiteľne a aby vlastne sme poskytovali poradenstvo alebo aj nástroje, ktoré umožnia vlastne prekonať ten rozpor a tú medzeru, ktorá tu existuje v rodovej oblasti. Takže má sa tu vytvoriť e, určitý, určité, určitý objem informácií pre celú Európu a v podstate ide o to, aby sme inšpirovali Európu náležitým spôsobom a aj pozitívnymi príkladmi a potom samozrejme budeme rozširovať spoluprácu aj so zainteresovanými. Okrem toho môžem povedať, že to isté, čo som už naznačila, komunikácia a vytváranie ďalších kontaktov. Na rok 2012 chceme, aby aj muži našli tú správnu formu, ako prezentovať e, spôsob správneho prístupu k rodovej rovnosti. Budeme mať aj elektronický e, e, časopis a ten nám umožní vlastne poskytovať aj túto formu informácie. Budeme v kontakte s rôznymi agentúrami a budeme sa snažiť nadvezovať spoluprácu, ale samozrejme dôležitá je sa spolupráca s tými najvýznamnejšími zainteresovanými stranami v Európe. Takže e, ide o to, aby e, tí, ktorí značením privítali náš vznik ako inštitúcie, aby nemuseli čakať ďalšie dlhé roky na to, že nastane nejaký pokrok. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem pekne pani Langbach za informácie. Teraz by som otvorila diskusiu s pani Langbach. Najprv by som dala slovo pani Bauer. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Madam Langbeck. Ďakujem pekne, pani Langbach. Som veľmi rada, že ste prišli medzi nás. Už sme mali možnosť spolu diskutovať o, o tom, aké je nevyhnutné mať pravidelné výmeny názorov A to nie je len ohľadne prípravy rozpočtu, ale povedali ste nám, že pracujete na veľmi zaujímavých témach. A mám taký pocit, neviem, ako by sa dalo zrealizovať. Možno by nebolo zlé, keby ste mohli nám printovať vaše štúdie. Isté by to bolo veľmi zaujímavé. Chcela by som vám položiť pár otázok. Pevne verím, že v Budapešti bude ešte príležitosť hovoriť aj o ďalších témach. Takže začnem tými otázkami. Čo sa týka násilia na ženách, bola tu taká predstava, že úlohou monitorovacieho centra, ktoré sa týka násilia, násilia na ženách, to by malo spadať pod váš inštitút. Aký je váš názor na túto vec? Lebo keď sa pozrieme na španielský model, tak tam, tam sledujú tieto prípady na základe rozhodnutia súdov. Existujú aj iné štatistiky, ktoré sa opierajú iné skutočnosti, nielen rozhodnutia súdov. Takže aký je váš pocit, ako sa vy pozeráte na túto tému? Máme dostatok porovnateľných údajov, alebo aký je váš názor, ako by sa mohla vyvíjať táto téma v budúcnosti? Otázka je, či by to malo byť stále monitorovanie, alebo iba z času na čas. No a teraz druhá téma. A konec koncov ste to spomínali aj vy, že pripravujete určité školenia pre tých, ktorí mali záujem. Ste zapojení do projektu, ktorý sa týka rozširovania. V posledných týždňoch sme tu mali návštevy v rámci projektu People to People Možno by nebolo zlé na to nadviazať, bolo by dobre spolupracovať s ľuďmi, ktorí prichádzajú z kandidátskych štátov. Dovolte, aby som sa na záver spýtala na váš názor, ako je bolo možné, ako je možné udržiavať kontakt s vašou inštitúciou, hľadiska nášho výboru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pani Thompson. Ďakujem pekne. A ja by som sa chcela podekovať za vašu prezentáciu, ako aj za to, že teraz vidíme, že tá práca sa rozbieha a podľa mňa je to veľmi zaujímavé. Dovolte, aby som položila takú krátku otázku, ktorá sa týka uprednostňovaných oblastí je veľmi dobre pracovať s eh, indikátormi a štatistikami, ale my ako zákonodavcovia musíme mať možnosť porovnať si legislatívu v Európe. No a čo sa týka násilia, povedali ste, že prídete zo štúdiu, ktorá sa bude opierať o najlepšie skúsenosti, najlepšiu prax boja proti násiliu na ženách. Dôležité, aby sme mali tieto informácie, sme to mohli šíriť do Európy a potom, čo mi tu niečo chýba v, v kapitole ženia hospodárstvo. Vy ste povedali, že sa zameriate na mieru nezamestnosti, na možnosť prepojenia pracovného života, ako aj rodinného života, budete riešiť otázky rodičovské dovolenky a tak ďalej. Vieme, že sú tu návrhy na zapojenie do žien do rozhodovania v spoločnostiach, správnych radách, predsedstva a tak ďalej. Samozrejme, je to veľmi zložitá otázka. Veľmi zložité je pre nás ako jednotlivcov zistiť, aká je legislatíva v Taliansku, vo Francúzsku, v Belgicku, na čom sa pracuje v Holandsku a tak ďalej. Ja si myslím, že ak vy získate nejaké informácie ohľadne žien v, roz, v, v orgánoch spoločnosti, bolo by dôležité, aby sme mali tieto informácie, aby sme vedeli porovnať situáciu v jednotlivých štátoch. Ja mám pocit, že Jednotlivé štáty sa inšpirujú norskou legislatívou, ale dôležité je, aby sme mali tu prehľad o tom, čo, čo, o tom, čo spadá pod tú kapitolu ženy a hospodárstvo. Veľmi dôležité je šíriť informácie, ale nikto nemá skutočne prehľad o situácii, ani, ani členské štáty. Preto je toto veľmi zásadné a dôležité je si vymieňať tieto dobré skúsenosti. Ďakujem pekne pani Thomsen. a teraz má slovo pani Bastos, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička. A ja som veľmi rada, že riaditeľka Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť prišla medzi nás. Vaša prezentácia veľmi zaujímavá, ako aj výhľad do blízkej budúcnosti. Dovolte, aby som položila pár otázok. Plánujete s tým, že budete zbierať porovnateľné údaje? Sledujete aj to, čo sa deje v oblasti podpory podnikania žien? Máte aj nejakú predstavu, kedy by mohli byť tieto údaje dané k dispozícii? Veľmi dôležité je zabezpečiť zlúčenie pracovného rodinného života a ak by sa to vykonalo, dostatočnej miere, ak by sa zbierali údaje za jednotlivé členské štáty, ak by sa získali informácie o najlepšie skúsenosti, keď bolo možné si tieto informácie vymieňať, bolo by to veľmi prospešné. Chcela by som sa spýtať, či máte v tejto súvislosti nejaký časový plán. Ďakujem pekne za možnosť položiť otázku. Tak, Mrs. Costa. Ďakujem pekne. A teraz pani Costa. Si, ringrazio anch'io naturalmente la... Ďakujem pekne. A ja by som sa chcela poďakovať za vašu prezentáciu. Je to samozrejme veľmi komplexná úloha a pani rediteľka má veľmi zložité úlohy, ktoré musí splňať. Ja by som sa chcela zamerať na tri body. Začnem metodikou. Správne ste spomenuli, že v súčasnosti E, pracujete na tom, aby sa vytvorila určitá pracovná metóda. Podľa mňa je to veľmi dôležité. Bolo by dobré, keď sme mali takú spoločnú víziu. Z toho môže vyplývať, môžu vyplývať rozličné veci. Po druhé, štatistiky. Častokrát na európskej, ale na národnej úrovni nemáme dostatok informácií. To znamená, že nemáme potrebné štatistické údaje, čo bráni tomu, aby sme mohli porovnávať situáciu v členských štátoch toto je všeobecný problém. A vy ste povedali, že by ste chceli spolupracovať na dvoch úrovniach. Na jednej strane je európska úroveň, jeho agentúry, tu sa pracuje už pomerne intenzívne, a potom chcete spolupracovať aj na národnej úrovni. Pri tej prvej úrovni je samozrejme veľmi dôležité zabrániť zdvojeniu práce. Konec koncov máme už Eurostat, ktorý zbiera určité údaje, ktorý sa týka gender mainstreamingu a tak ďalej. A potom aj vy máte rozsiahle štúdie, ktoré vykonávate a sú tu rozličné témy, na ktorých je možné pracovať. V každom prípade je veľmi dôležité, aby mainstreaming sa vykonával nielen na úrovni Eurostatu. Ide tu o to, aby sa vytvorila tak povediac databáza. A mňa by zaujímalo, či plánujete sa zahlbiť do jednotlivých tém. Ide tu o také témy, ktoré súvisia s európskou politikou. A keď spolupracujete s členskými štátmi, aké sú vaše plány, chcete tak povediať zviesť neustále rokovania alebo eh, neustále rozhovory, kde by boli, ktoré boli zapojené niektoré odborné inštitúcie. Sú tu členské štáty, ktoré jednoducho nemajú dostatok údajov a nemajú ich rozdelené podľa e, pohlaví. Problém je, že častokrát sa za jednotlivé členské štáty porovnávajú údaje, ktoré nie sú homogénne. Toto je veľmi zásadné. Napríklad pri zamestnanosti sa hovorí aj o rozličných percentách, preto, lebo tie údaje sa opierajú na o rozdielne informácie, o rozdielne základy. Potom ste spomínali priority v rokoch 2011 a 2012 to sú hospodárstvo a životné prostredie, na tomto chcete ďalej pracovať. Spomínali ste, že v niektorých oblastiach neexistujú dostatočné indikátory. Ako chcete túto situáciu zmeniť? Chcete to riešiť na národnej úrovni? To by som si vedela predstaviť, že by sa najprv vypracovali národné indikátory a potom tu samozrejme máte aj vašich expertov. Na základe čoho si vyberáte vašich expertov, o čo sa opierate, o aké veličiny, o aké údaje. Toto je bolo veľmi dôležité. No a potom ešte na záver niečo k médiám. Musím povedať, že toto je veľmi dramatické, nielen v našej krajine, ale aj v iných. Žiaľ, Je tu o stereotypy, ktoré sa neustále objavujú v médiách. Možno by ste chceli konať aj v tejto oblasti. Dovolte, aby som položila otázku. Prečo sa nesnažíte vytvoriť určité výbory? Napríklad jedna veľmi známa talianská spisovateľka sa k tomuto vyjadrila a povedala, že je dôležité zhrnúť to, o čom sa píše v národných a v medzinárodných médiách v súvislosti s ženami, aby sme zistili, aké sú tam stereotypy. Dôležité je toto všetko zozbierať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Kosta. Ešte tu máme troch rečníkov, ktorí sa prihlásili v diskusii, diskusie, ale chceli by sme ukončiť diskusiu do 18 lebo ešte potom máme jeden bod na programe. Chcela by som upozorniť všetkých, že je dôležité sa sústrediť pri tých otázkach a byť stručný, aby sme dostali aj odpovede. Teraz by som chcel dať slovo pani Nikolaj, nech sa páči. Thank you. I really welcome uh, this meeting. Ďakujem pekne. Ja chcem tiež oceniť túto našu dnešnú schôdzu s pani E, predsedničko výboru pre rovnosť. E, e, je nás tu iba 9. Aj keď celkovo nás tu je 29, nemôžeme pokryť všetky oblasti. Vy ste ešte sa nová vo svojej funkcii, musíme byť trpezliví. Rada by som prednesla dva návrhy na zvýšenie efektivnosti a viditeľnosti tohto vašho inštitútu, podľa mňa by bolo lepšie zriadiť mechanizmus spolupráce medzi vašim e, inštitútom a našim výborom. Vy musíte byť e, tou vedeckou podporou e, našej práce tu vo výbore, pretože my potrebujeme vaše skúsenosti v našich správach. Možno by sme mohli um, zaviesť nejaký mechanizmus našej spolupráce poskytovanie informácií a aby boli k dispozícii vedecké informácie pri vypracovaní našej správy. Moja druhá pripomienka sa týka vašej činnosti v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi. Čelíte neľahkým časom, musíme všetci uznať, že politika rodovej rovnosti nie je prioritou pre členské štáty. Mnoho členských štátov znižuje kapacitu významu e, aspektu rodovej rovnosti e, uzatvárajú ministerstvo pre e, práv žien, taktiež štátne tajomníčky, rušia sa ich funkcie, aj keď nie všetky členské štáty sa oberajú touto cestou. V budúcnosti bude veľmi ťažké opätovne nastolovať túto tému a zabezpečiť kontinuitu. Preto sa chcem opýtať, ako si myslíte, že by sme mohli pomôcť, aby lepšie prebiehala spolupráca medzi členskými štátmi. Ďakujeme pekne. Teraz dáme slovo pani podpredsedničke, pani Morin Chantier. Ďakujem, pani predsednička. Rada by som poukázala na jeden problém, ktorý sa týka metodiky. Vaše analýzy sú veľmi zaujímavé a veľmi dobre zapadajú do našej činnosti. Ak sa nemýlim, chceli by ste, aby sme vďaka štatistika mohli porovnávať eh, jednotlivé členské štáty. Bolo by dobre, keby sme veci vnímali dynamicky. Pri tých témach sa zdá, že vývoj nie je pozitívny. Dokonca situácia je e, komplikovanejšia ako pred niekoľkými rokmi. Teda je tu podľa vás pokrok alebo úpadok? Bolo by dobré poukázať na to na základe analýzy štatistík, ktoré vy budete produkovať. Celkom isté sú aj také politické stratégie, ktoré by mohli napomôcť pozitívnemu vývoju na základe E, týchto tendencií. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pani Figueredo. Rečnička má problém s mikrofónom. Ah, sí, desculpa. Eh, ja by som rada položila otázku, ktorá súvisí s problémom rozdielu v platovom ohodnotení žien a mužov. V niektorých členských štátoch sú dobré postupy, ktoré sú zamerané na boj proti sociálnej nerovnosti. Mám teraz na mysli eh, napríklad program Equal, ktorý kedysi existoval. Taktiež mám na mysli mm, poradcov pre rodovú rovnosť v niektorých firmách, eh, mm, ako aj práca, ktorá sa robila v spolupráci s firmami. Tam sme mm, využívali túto iniciatívu e na to, aby sme znížili rozdeľovanie pracovníkov na kategórie a tak, aby sme predchádzali diskriminácii. Teda v Portugalsku sme mali mnoho pozitívnych príkladov. E, boli do toho zapojené aj odborové organizácie, pracovníci, podnikatelia. Výsledky boli dosť dobré v niektorých e, e, väčších firmách. V niektorých výrobných podnikoch sme zaznamenali výrazné zvýšenie pracovníčok, najmä v automobilovom priemysle. A škála miest sa znižila, pretože takto sa dalo predchádzať diskriminácii v platovom ohodnocovaní. Podľa mňa je dôležité eh, mať prehľad eh, a akúsi štúdiu o situácii v jednotlivých členských štátoch, aby sme mohli potom priamo zasiahnuť v prípade potreby. Tak, aby sme sa snažili znížiť, zmierniť ten škandál, Eh, a síce, že aj 30 rokov po schválení smernice o rovnakej mzde ešte stále je tu rozdiel v mzdovom ohodnotení eh, žien a mužov vo výške 18%. Chcem sa opýtať, či môžete niečo urobiť v tomto smere. Ďakujeme pekne, pani Figuredo. Teraz dostane slovo pani Langbeck, aby zareagovala na otázky, ktoré tu zazneli. Ďakujem pekne za všetky otázky, za všetky návrhy. Veľmi rýchlo ich prebehnem a odpoviem na ne. Otázky, ktoré sa týkajú všetkých štúdí, už zoznam všetkých štúdí, ktoré sme pracovali minulý rok, bude k dispozícii vo výročnej správe. Teraz pracujeme aj na návrhu, aj na konečnej verzii tejto správy a potom bude e, zoznam 67 plus 14 ďalších správ. Myslím, že aj pre vás bolo užitočné sledovať plánovanie našej činnosti na základe zhromažďovania údajov. Ďalej. Pokiaľ ide o um, to pozorovacie stredisko, teraz vytvárame koncept, na akom základe by mal fungovať toto stredisko. Je potrebné nájsť zhodu na európskej úrovni, ďalej je, je potrebné zhromažďovať porovnateľné údaje, Španieli majú takýto súbor údajov. Teraz napríklad prehodnocujeme vytvorenie takéhoto pozorovacieho strediska pre násilie. A taktiež chceme porovnávať eh, metódy fungovania jednotých pozorovateľských stredisk. Eh, naša prvá štúdia bude iba úvodom. Eh, agentúra pre základné práva vypracováva veľký priesku, veľkú štúdiu. My budeme potom na základe týchto údajov spracovávať ďalšie údaje a potom vypracujeme našu správu. Taktiež budeme zhromažďovať najlepšie postupy a tie respektíve, ktoré sa týkajú vzdelávania, školenia. Snažíme sa teraz e, hľadať zdroje týchto informácií. Pokiaľ ide o rozširovanie ešte sme sa do tohto procesu nepustili, ale generálne riaditeľstvo pre rozširovanie sa na nás už obrátilo, to sa platí aj pre vzdelávanie. Budeme mať databázu k dispozícii a potom tí pracovníci, ktorí sa budú venovať eh, samotnému školeniu, budú hodnotené na základe kvality. Podľa mňa by bolo užitočné aj pre generálne riaditeľstvo pre rozširovanie takáto spolupráca. Ďalej Eh, pokiaľ o spoluprácu vášho výboru a nášho orgánu. Eh, plánuje sa návšteva vášho výboru v máji. To je pre nás veľmi dôležité podujatie. Už eh, netrpetlivo čakáme na všetky diskusie, na rokovanie na stretnutia. Ďalej k legislatíve, k porovnaniu legislatívy a taktiež k štúdii o hospodárstve, o najlepších postupoch e, v ženách a v podnikaní. E, Isté, že v jednotlivých členských štátoch sú rôzne legislatívy. Tomuto sme sa zatiaľ ešte nevenovali, ale hospodárstvo a ženy na rozhodovacích funkciách, e, to je súčasťou našej činnosti. My sa snažíme sprístupniť aspoň najlepšie postupy. Chceme to zhrnúť v štúdii. Začneme na ne pracovať v roku 2012 a potom to prezentujeme riadiacej rade. Pre nás e, je veľmi zaujímavé sledovať e, tieto rôzne prístupy a metódy. Ďalej, čo sa týka podnikateliek a najlepších postupov, už začala spolupráca s komisiou, s príslušným DG pre podnikanie. Jedna moja kolegyňa pripravuje seminár a potom uvidíme, aké ďalšie kroky budú nevyhnutné. Generálny rejte super podnikanie bude mať k dispozícii príslušné štatistiky a veľmi ochotne sa oni s nami podeli ďalej Eurostat a štatistické údaje. Zaznamenali sme doposiaľ veľmi dobrú spoluprácu s Eurostatom. Sú súčasťou našich pracovných skupín a všetky štúdie, ktoré vypracovávame, neustále overujeme s Eurostatom, pretože inak e, by to bola strata času a strata finančných zdrojov. E, takže chystáme sa podpísať aj dohodu o spolupráci s Eurostatom ďalej výskumné agentúry. A na základe ich vyberáme. Zajtra mám naplánovanú schôdzu s generálne pre výskum budem hľadať nové spôsoby spolupráce. A ďalej, pokiaľ ide o expertov, na akom v základe ich vyberáme, držíme sa princípu EU a CIC. všetko, čo zadávame zvonku, akúkoľvek úlohu, je potrebné robiť to formou výberového konania. Teda z pravidla e, sa držíme potrieb trhu pri vypracovaní týchto štúdií. Ďalej členské štáty a škrty v činnosti v oblasti rodovej rovnosti. Vy ste zaznamenali túto tendenciu, je to žiaľ mimo nášho dosahu, nemôžeme to nejako ovplyvniť, je zaujímavé o tom hovoriť, ale aj na členských štátoch, aby o tom rozhodovali, žiaľ. Ďalej evolúcia a predpovedanie trendu a štatistických údajov. Ja dúfam, že po tomto úvodnom kroku my zhromažďujeme všetky údaje, ktoré sú k dispozícii aj keď nechceme ľudí zovalovať e, informáciami, podľa mňa o 2-3 roky už by malo byť možné vidieť konkrétne trendy a, a formy e, vývoja našej činnosti. E, ďalej rozdiel v platovom ohodnotení žien a mužov. V tomto smere komisia má k dispozícii údaje. Pre nás by bolo zaujímavé sledovať, aké sú najlepšie postupy, ako by sa to mohlo možno rozšíriť aj ďalej. My budeme v každom prípade podporovať takéto kroky a taktiež budeme aj navrhovať konkrétne opatrenie zo strany komisie, ale aj členských štátov. To všetko je však hudba budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Langbach. Náš výbor sa veľmi zaujímal, veľmi zasadil o vznik Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a my aj naďalej budeme sledovať vašu prácu, budeme pestovať kontakty a veľmi sa tešíme na to, že naša delegácia navštíví Vilnius a budeme môcť potom pokračovať spolupráci s vašim inštitútom. Ďakujem pekne za poskytnuté informácie. A teraz pokračujeme ďalej v našom programe a dostali sme sa k bodu číslo 10, podnikanie žien v malých a stredných podnikoch, a tešíme sa na to, že si vypočujeme našu spravodajkyňu pani Jana Kudakis. A nech sa páči, rovno vám dávam slovo. Uh, thank you, chairman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť prebehnúť to veľmi rýchlo. Vysvetlím, uh, aká bola situácia v minulosti, o čo sa snažíme uh, v tejto správe. Dosť podrobne som skúmala situáciu žien, ktoré zviazujú svoje vlastné firmy, ktoré pôsobia ako podnikateľky, taktiež pôsobia v radách firiem, taktiež spolupracovala s komisiou, e, konkrétne s delením pre podnikanie. Rada by som im poďakovala touto cestou za ich spoluprácu. Taký som sa stretla s tenými spravodajcami, s niektorými a z toho sme sa snažili um, potom vyvodiť, aké budú ďalšie kroky. E, poňala som to skôr z pohľadu Veľkej Británie, teda je dôležité, aby ma kolegovia oslovili, aká je situácia v ostatných českých štátoch, pretože tam sú taktiež dobré postupy a je potrebné ich zapracovať do smernice. Prezentáciu. Dúfam, že sa nám ju podarí nakopnúť. Takže na prvej stránke mojej prezentácie vidíme rôzne druhy ľudí na pracovnom trhu keď hovoríme o podnikaní, máme tu rôzne kategórie podnikateľov. Sú ľudia, ktorí sú um, svojou povahou podnikateľmi. Niektorí budú podnikať bez hľadu na to, čo sa deje okolo, dní. okolo nich. Sú tu rodení tímoví hráči, sú tu nadšenci, ktorí e, sa veľmi radi vystavujú riziku, ale taktiež sú istí ľudia, ktorí sa nikdy nestanú podnikateľmi, ktorí radi pracujú v štrukturovanom prostredí, e, ktorí sa neradi vystavujú riziku, ktorí sú radi opatrní. Keď hovoríme o tejto smernice o podnikateľov, musíme sa sústrediť na tých, ktorí chcú byť podnikateľmi a ktorí budú podnikateľmi. Zásadné v tomto smere je, že podnikateľ, to nie je rodovo príslušná osoba, môže to byť ktokoľvek. Taktiež e, to nie je aspekt, ktorý by sa týkal vzdelávania. Nie ten tiež spravodajca uvedol, že to je iba pre ľudí, ktorí sú vysoko vzdelaní. Nie, to nie je pravda. Môžu to byť aj e, mladí ľudia, ktorí ešte stále študujú, ktorí už e, majú náznaky podnikateľského ducha tým, že napríklad predávajú cukriky ostatným deťom. Ale samozrejme, nie je to vylúčené ani pre vzdelaných ľudí. Mm, takže to nie je rodovo viazané. Táto iniciatíva sa týka rôznych pohlaví, ale je zamerané na to, ako pomôcť ženám stať sa podnikateľkami. Pretože na druhej strane mojej prezentácie vidíme, respektíve vy to nevidíte, že žien v podnikaní je menej ako mužov. Ja som sa teda snažila hľadať spôsoby e, z dola nahor, ako pomáhať ženám, aby boli sebavedomé, aby si verili, aby sa púšťali do podnikania. Ďalej som sa dozvedela, že je dobré hovoriť o tom, je potrebné propagovať výmenu lepších postupov a tiež informovať členské štáty, ako musia pomáhať ženám v tomto smere. A tým, že sa bude o tejto téme hovoriť, aj na tomto výbore sa veci začnú hýbať. Hospodárska kríza nám ukazuje, že podnikateľky zohrávajú dôležitú úlohu, pretože e, táto práca je pre nich e, flexibilnejšia a pomáha im lepšie zladiť pracovný a rodinný život. E, ďalej, obsahy z vlastnej iniciatívy. Uznávame, že ženy samotné nemôžu príjmať všetky rozhodnutia Pracujúce ženy požadujú väčšiu mieru flexibility, pretože sú vo svojej primárnej úlohe matkami a jadrom rodiny, preto potrebujú e, vysokú mieru zladenia pracovného rodinného života. Musíme sa taktiež pozrieť na rôzne skupiny obyvateľstva. Um, musíme sa napríklad pozrieť na ženy z etnických skupín, z rôznych vekových kategórií ktoré sa chcú stať podnikateľkami. Ďalej, ako môžeme pomáhať ženám, vyzvať ženy, aby sa púšťali do projektov. Je tu obrázok z vojny, e, kde ženy sa naozaj odvážne púšťali aj do ťažkých úloh na školách, na univerzitách. E, môžeme organizovať e, špeciálne kurzy a taktiež sú dôležité aj mm, príklady tak aby e, ženy videli konkrétne príklady v živote, aby e, napríklad v Veľkej Británii máme takýto príklad, e, ktorý stelesňuje Margaret Thatcher alebo Victoria Beckham. Sú to, sú to dôležité vzory pre ostatné ženy a možno dievčatá, No, nie, niečo medzi tým by bolo možno lepšie, ale ja teraz si nespomínam na nič lepšie, na žiadny lepší príklad. Musíme podporovať ženy pri zriadovaní ich eh, firie, musíme im poskytovať informácie o financovaní a taktiež eh, musíme podporovať posty veľvyslankyň. Ďalej, eh, sloboda rozhodnutia E, žena sa môže stať podnikateľkou v mladom veku, alebo aj vo vyššom veku. Môže sa stať e, e, podnikateľkou, keď má deti, alebo keď nemá deti. Môže sa rozhodnúť sama, v akom štádiu života sa rozhodne urobiť takýto krok. A to je práve tá flexibilita, ktorú žena táto získa. A taktiež isté, že musí v tomto využívať technológie a moderné spôsoby komunikácie. Prebehla som to veľmi rýchlo, um, pretože tu nejde o to, čo si myslím ja, ale ide o to, čo si myslíte vy. Ďakujem pekne, to bolo iste veľmi zaujímavé si vypočiť pani Jana Kudakis. Žiaľ, musím teraz konštatovať, že nemáme veľmi veľa času. Nemôžu vystúpiť všetci rečníci, šiesti, šest, šest kolegyň sa prihlásilo diskusie a ja som tu v zložitej situácii a musím poprosiť rečníku, aby hovorili stručne maximálne dve minúty, potom to môžem zvládnuť. A teraz pani Thompson. Uh, Bola som požiadaná, aby som prehovorila v mene Mary Hannibal, keďže tu dnes nemôže byť medzi nami. Takže prečítam, čo napísala. Je mi ľúto, že nemôžem byť prítomná dnes, aby som si vypočítala túto prvú prezentáciu a potom aj e, diskusiu kolegyne Marie Negundutakis. Rada by som poďakovala pani Janeku Dakis za tú prácu, ktorú venovala e, do vypracovania tohto materiálu. A myslím, že všetci asi budeme súhlasiť, že táto správa sa zaoberá veľmi dôležitou témou a doteraz vlastne ide o tému, ktorá, respektíve ide o tému, ktorá doteraz nebola náležite e, prezentovaná aj vo svetle toho, ako súčasná hospodárska kríza dolieha na ženy, najmä pokiaľ chcú začať podnikať. Ak chceme naozaj sa dostať eh, maximálne efektívne z krízy, tak musíme vytvoriť podmienky preto, aby aj ženy mohli dobre podnikať. Chcela som taktiež eh, aj osobne sa stretla eh, s pani Dakis ako tieňová predstaviteľka, ale verím, že e, spoločným úsilím sa nám dosia, podarí dosiahnuť pokrok. V plnej miere súhlasím s tým, čo pani Janaku taký hovorí v bode 7, v tom zmysle, že by tu mala byť príležitosť aj počas štúdia už vlastne sa venovať aj podnikaniu. Vlastne podnikanie má byť určitou možnosťou pre riešenie svojich životných situácií. Ďalej potrebujeme vlastne zaistiť hm, e, celožitné vzdelávanie a vlastne podnetiť záujem žien ešte, kým sú mladé. Vlastne, kým sú ženy mladé, alebo dievčatá, kým sú mladé, tak často vlastne e, sú odrádzané od podnikania v tom zmysle, že však to je robota pre mužov. A práve s týmto proste nemôžeme súhlasiť a sme preto, aby aj pre ženy existovali školy a aby im umožnili byť úspešnými v podnikaní. Samozrejme, že ešte predpokladám, že budú aj nejaké pozmeňovacie návrhy a rada sa o nich s vami porozprávam. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Cornelissen. Ďakujem za slovo, pani predsednička prečítal som si tú správu teda, a vypočula som si teda myslím, že je to veľmi zaujímavá téma a v podstate e, ženy by sa stávali podnikateľkami a ešte viac, pokiaľ by boli ešte lepšie podmienky. Vieme, že je tu kríza, nezamestnanosť a mnohí muži, ale aj ženy vlastne začali z núdze podnikať. A pre mnohé ženy je práve toto odpovedou na problémy, kde vlastne chcú kombinovať prácu a starostlivosť o rodinu. Vlastne e, takáto práca, keď e, zamestnávajú sami seba, im umožňuje vlastne organizovať si čas. Aj pracovný čas. E, čiže je dôležité vytvárať správne podmienky a okolnosti preto, aby ženy mali možnosť podnikať. Je potrebné poskytnúť ženám prístup k informáciám E, je dôležité podporovať e, v nich to, aby hľadali ozaj pozitívne modely. Čo mi tu ale chýba, je prístup k sociálnym právam pre ženy podnikateľky. E, aspekty týkajúce sa dôchodku, dvo... materskej dovolenky, dovolenky na starostlivosť o dieťa a tak ďalej. Vieme, že v podstate väčšinou takéto veci e, rieši zamestnávateľ, ale keď je niekto samostatne zárobková činná osoba, tak vlastne e, to by sme mali tiež nejak e, vyjadriť v tomto texte. Čiže možno mm, sa tu viac zvorazňuje to pozitívne, a, ale mohli by sme hovoriť aj o plnom zamestnaní, teda o, o status samostatne zárokovo činnej osoby, teda živnostníčky, kde žena je dotlačená k takejto pozícii v praxi. A pre ženu takéto riešenie môže byť riešením naozaj, ehm, že sa venuje živnostenskej aktivite. Ak sa pozrieme na súčasné programy v EÚ a ako tieto podnecujú a podporujú aktivity SZČO. Asi by sme sa mali zamyslieť aj nad tým e, rodovým aspektom, keď sú ženy vlastne dotlačené, dovnútené stať sa živnostníčkami. A e, na budúci pondelok sa do okolností sa zúčastním e, slávnostného vyhlásenia najúspešnejšej e, podnikateľky v Holandsku. Prepačte, ďakujeme pekne pani Cornelis. Čas. Čas vypršal, takže slovo má pani Bastos. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Pokúsim sa hovoriť rýchlo a stručne. Chcem zablahoželať spravodajkyni za jej prístup k tejto téme veľmi dobre zvoraznila, že sa treba zamerať na tých ľudí, ktorí majú schopnosť podnikať, bez ohľadu na to, či sú muži alebo ženy a bez ohľadu na vek. Myslím, že toto by malo pomôcť aj viac ženám, aby sa stali podnikateľkami, aby začali podnikať. Myslím, že toto je ozaj veľmi dôležité. Tým vlastne e, tam vlastne sa vyhýba tomu, že by Eh, oznamo, označovala nejakým bielagom tú alebo onú skupinu. Takže mali by sme naozaj podporovať čoraz viac žien, aby sa stali podnikateľkami. Táto správa sa taktiež zameriava aj finančnou podporou a podporou v oblasti vzdelávania. Dôležité sú práve tie profesionálne siete a práve sa tu poukazuje na veľmi jasný popis toho, ako môžeme vytvoriť, že nám tie správne podmienky a chcú začať podnikať. Takže jednak treba podotknúť, že to financovanie sa tu popísalo veľmi dobre, vzdelávanie smerom ku podnikaniu, to je tiež veľmi dôležité a myslím, že to by sa malo vyučovať už na stredoškolskej úrovni, nielen na univerzitách myslím, že by to mal byť taký prierezový prístup, že by to nemalo byť len proste vzdelávanie pre podnikanie žien, ale by to mala byť taká prierezová záležitosť. Pokiaľ ide o tie odborné, profesionálne siete, to je v podstate o siete odborníkov, aby si mohli vymieňať názory a správnu podnikateľskú prax, aby sa mohli navzájom podporovať. A vlastne toto by umožnilo ženám, podnikateľkám, ľahší život v rámci EÚ. A vlastne dokázali ešte lepšie využívať aj informačné a komunikačné technológie. A to vlastne je tiež e, vec, na ktorú poukázala pani riaditeľka inštitútu. Ďakujem. Pani Eskova. Pani Češková, pardon. Eh, chtěla bych eh, předem říci... Pre vám dobrý večer. Chcem vám pre všetkým povedať, že asi budem typickým príkladom ženy, keď ide o podnikanie malého až stredného rozsahu. Pretože prv, než som prišla sem do Európskeho parlamentu, tak som celý život predtým podnikala ako advokátka, účtovnička, účtovníčka, daňová poradkyňa. A v tomto malom až strednom rozsahu, ako to nazývate. Takže si myslím, že viem presne, o čom hovorím, pokiaľ ide o túto tému. Môj názor je taký, že je treba všeobecne vo všetkých členských štátoch hovoriť o tom, že ženy podnikateľky za prvé nemusia mať e, zvláštne výhody a podnety, ale potrebujú mať naopak veľmi dobré spoločenské prostredie a celkové povedomie tom zmysle, že dokážu zvládnuť jednak svoje podnikanie, ale aj rodinu. A že vlastne nemusia zostávať závislé na svojom manželovi, partnerovi a tak ďalej. Prosto, že ženy sa môžu aj naďalej venovať svojej profesii. Myslím si, že je dôležité, aby sme zvyšovali práve povedomie o tomto. Som o tom úplne presvedčená aj zo svojej vlastnej skúsenosti. Ďakujem. Tak, Mrs. Sinclair. Ďakujem pekne. Pani Sinclair má slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcel by som poďakovať pani Jana Kudakis za naozaj náročnú prácu. E, skutočne e, hovorí e, tu aj z hľadiska toho, aké má stanovisko Spojené kráľovstvo. E, máme mimovládnu organizáciu v rámci e, Británie, ktorá vlastne prišla tiež v roku 2009 s programom a vlastne obratila sa na novozvolených europoslancov a na Európsku úniu aby vlastne sa nevytvárala ďalšia mm, legislatíva nadmerná. A neviem teraz, prečo sa tu žiada e, o ďalšie pridávanie e, ku existujúcej smernici. Vlastne e, vidíme tu, že vlastne už Európska únia tieto malé podniky a stredné podniky príliš zaťažuje reguláciou. Vlastne už Európsky súdny dvod E, dvor e, napríklad rozhodol o otázkach e, poistenia vozidiel. Vlastne tieto, tieto poisťovne určite neznišia tie príspevky poistného pre ženy v dôsledku tohto rozhodnutia súdneho dvora. Takže keď vlastne sa máme e, ako ženy proste postarať deti, zobrať deti do školy a potom máme robiť ešte v rámci svojho podniku, tak vidím, že tu je prílišná regulácia zo strany orgánov EÚ. A toto treba pochopiť. Sam tento výbor, aspoň z môjho pohľadu, e, v podstate e, sa venuje tomu, čo už, o čom sa hovorilo v rokoch 70. a teraz sa to snaží znova nejak preonačiť ale dôležité je vlastne treba vytvárať pracovné príležitosti a preto prosím, treba obmedziť reguláciu. Ďakujem. Ani pán Nikolau. Keďže už veľmi neskoro, myslím, že už nemôžem o tomto veľmi diskutovať, e, o tejto správe, ja chcem len zablahoželať pani spravodajkyni k tej práci, ktorú vykonala a E, sú tu ale dve dôležité otázky. E, treba jasne poukázať na, čo, na to, prečo povedzme tá najvhodnejšia kandidát, alebo najvhodnejší kandidát pre nejakú prácu je práve žena. To je poprvé. A po druhé, ďalšia otázka teda, to sa týka zákona o malých a stredných podnikách, podnikoch. Myslím, že sú tu určité pozitívne opatrenia aj z hľadiska možnosti uplatnenia žien e, v malom a strednom podnikači. Myslím, že to súvisí aj so zmenami na pracovnom trhu. Samozrejme, že máme e, pozmeňovací návrh a predložíme ho s pani spravodajkyni. Slova pani Figarejdo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Taktiež by som rada zablahožela pani spravodajkyni. Myslím, že spôsob, akým prezentovala svoje myšlienky, je veľmi zreteľný a jasný. A myslím, že vlastne tak pred troma rokmi sme vlastne už mali správu o účasti žien v priemysle a už sme vlastne hovorili častie na túto tému. A už vtedy sa poukazovalo na významné problémy, ktoré existujú v priemysle, že tam je naozaj veľká diskriminácia a tá existuje naďalej. To súvisí aj s prístupom k určitým odvetviam priemyslu, kde dominujú muži a preto sme práve podporovali program Equal, ktorý je tiež spomenutý v danom materiáli. Myslím, že by sme mali venovať pozornosť aj mikropodnikom, malým podnikom, ktoré vedú a spravujú ženy. Ozaj veľmi malé podniky majú ale tiež problémy keď e, ich riadia ženy, najmä pokiaľ ide o prístup k úverom, čiže k peniazom od bank. Banky samotné majú tendenciu ozaj vytvárať veľké problémy, nielen všeobecne pre malé stredné podniky, ale hlavne pre podniky, ktoré vedú ženy. Najmä keď sa takéto ženy podnikateľky obrátia o pomoc na banky. A toto samozrejme si vyžaduje vyslať dôležitý signál no, to práve z tejto pôdy, z tohto fóra. Isté, že zastávame tu e, rôzne prístupy, ale e, jednoznačne podporujem to, čo vlastne zapracovala pani spravodajkynia do svojej správy. Ďakujem pekne. Slovo má pani Morá. Ďakujem, pani spravodajky. Skutočne to je veľmi kvalitný materiál aj z hľadiska obsahového, aj z hľadiska formálneho. Druhá vec, na ktorú chcem poukázať. Myslím, že by sme mali trvať na potrebe existencie sietí, zosieťovania ženských podnikov, teda podnikov, ktoré vedú ženy, nemusí to nevyhnutne súvisieť aj s eh, aplikáciou najmodernejších technológií. Samozrejme, tie sú vítané, ale dôležité, aby lokálne aj v regionálne ženy vytvárali eh, v rámci podnikov určité siete a kontakty navzájom. A toto samozrejme chceme podporiť. Po tretie, a to sa týka bodu 11 e, v danej správe. A ide o miestne obchodné komory. Myslím, že tu je možný dvojaký prístup. Jednak sú tu obchodné komory, komory obchodu a priemyslu a myslím si, že práve tieto komory sa skôr orientujú na mužov, než na podniky, ktoré riadia ženy. Takže je potrebné, aby tieto obchodné komory sa viac začali orientovať aj na ženy a na to, čo ženy robia. Ďakujem. Slovo dáme komisii. Pani Stanci, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Chcem povedať len to, že komisia víta túto správu a podporuje ju. Veľmi pekne ďakujem pani spravodajkyni za spolupráci. E, tak v krátkosti chcem spomenúť dve veci. Dnes sme práve publikovali návrh, e, ktorý sa týka e, pomoci a podpory podnikania žien v členských štátoch, takže Veľmi radi budeme, keď sa budú uplatňovať tieto aspekty a taktiež podporujeme aj program veľvyslankyň žien. Momentálne máme ich 170 takýchto e, žien, ktoré pôsobia ako vzory podnikateľky v Európe. Okrem toho, v rámci programu Erasmus podporujeme aj mladých a vlastne asi 42 mladých e, podnikateľov sa vlastne zapojilo do tohto programu a vlastne 42% z týchto sú ženy. Tak som to chcel povedať. Ďakujem. Srdečná vďaka a keďže sa pozerám na hodinky, môžem skonštatovať, že sme sa dostali na záver našej schôdze. Chcem sa poďakovať všetkým za prácu a chcela by som navrhnúť, aby na záver pani Jana Kudakis uzavrela schôdzu a to znamená, že tento záver schôdze už bude bez tlmočenia. Tým pádom dávam slovo pani Jana Kudakis a ďakujem pekne našim tlmočníkom. Nech sa páči, pani Jana Kudakis.